v súčasnom stave vonkajších aspektov Európskej migračnej agendy smerom k novému paktu o migrácii. Začíname vyhlásením komisie a slovo dostáva v mene komisie pán Timmermans. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Federica Mogherini a ja sme veľmi poctení a potešení, že sa dnes môžeme zúčastniť tejto plenárnej schôdze. V posledných niekoľkých mesiacoch úzko spolupracujeme s Európskym parlamentom v otázkach pašerákov a prevádzačov, ktorí pôsobia medzi Gréckom a Tureckom, a taktiež v súvislosti s hroznými stratami na životoch, ktorým dochádza v Egyptskom mori. A vďaka našim krokom sa podarilo obmedziť e, činnosť týchto prevádzačov a pašerákov. Už ľudia natoľko nezomierajú v mori. A znižili sa počty taktiež osôb, ktoré sa vyberajú na túto nebezpečnú cestu. Ale keď sa pozrieme na juh stredozemnej oblasti, tam ľudia zomierajú, e, dochádza k hromadným utopeniam, taktiež e, pašerácia prevádzači našli nový e, podnikateľský model, zdá sa, v tomto regióne. Musíme teda prijať potrebné kroky aj v južnej časti Stredomoria, aby sme našli udržateľné riešenie tejto situácie. Je nepriateľné, akceptovať túto situáciu straty na životoch v takomto rozsahu. Musíme urobiť všetko preto, aby sme to zastavili. To znamená, že sa musíme aktívne e, snažiť spolupracovať s tretimi krajinami, s tranzitnými krajinami, aby sme riešili otázky migrácie z dlhodobého hľadiska, ale aj teraz okamžite. A keď hovorím my, mám na mysli Európsku úniu ako celok aj členské štáty. Keď sa pozeráme eh, na ponaučenie z minulého roka, vrátanie samitu z Valety, dnes navrhujeme nový partnerský rámec pre rozsahu spoluprácu v oblasti migrácie s tretimi krajinami a žiadame vás, Európsky parlament, Radu, členské štáty, aj Európsku investičnú banku, aby ste v plnej miere tieto naše kroky podporili. Tento rámec úplne mení e, prístup všetkých aktérov, inštitúcií aj tretich krajín v snahe spolupracovať, e, aby sa nastavil poriadok v migračných tokoch, aby sme docielili dobre riadenú migráciu. Taktiež e, sa tým zaujíma zacielený prístup a konkrétne využitie všetkých nástrojov, ktoré sú k dispozícii. S týmto cieľom navrhujeme využiť kombináciu pozitívnych aj negatívnych stimulov, aby sme odmenili tie tre krajiny, ktoré chcú spolupracovať s nami a tiež zaistiť e, náležité dôsledky v prípade krajín, ktoré nie sú ochotné spolupracovať. E, chceme dosiahnuť tiež multiplikačné efekty. Členské štáty musia zohrávať svoju úlohu v tomto procese prostredníctvom svojich krokov a tiež v rámci využitia svojich zdrojov. Chceme vytvoriť mechanizmus koordinácie tak, aby sme v plnej miere mohli využiť všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii spoločnými silami, dokážeme toho o mnoho viac. Z operatívneho hľadiska našim krátkodobým cieľom je zachrániť životy v Stredozemnom mori. E, väčší počet návratov tých, ktorí nemajú právo zotrvať na území EÚ a taktiež umožniť utečencom ostať v regióne bližšom ich domovskej krajine a nevyberať sa na nebezpečnú cestu. V snahe regulovať migračné toky musíme tiež vytvoriť legálne formy e, vstupu do Európskej únie, tí, ktorí sú v núdzi a taktiež musíme zaistiť efektívnejšie naplnenie programu presídľovania. Chceme vytvoriť kompakty, ktoré budú nastavené na konkrétne okolnosti každej partnerskej krajiny, či už pôjde o krajinu pôvodu alebo tranzitu, alebo takú krajinu, kde e, žije veľká populácia utečencov. E, tieto kroky budú e, okamžite prospešné pre utečencov, pre tretie krajiny aj pre Európsku úniu a našich občanov istiže. Navrhujeme prvé spustenie kompaktov, ktoré sa budú týkať Eh, Gruzinska, Libanonu, Nigérie, Nigeru, Senegalu, Mali a Etiópie, teda prvý súbor partnerských krajín. Tiež chceme zvýšiť našu angažovanosť v kontakte s Tuniskom a s Líbiou. Na úvod eh, sa chceme zamerať na zlepšenie migračného aspektu priamo na mieste. To si bude vyžadovať patričné financovanie. Trastový fond eh, sa okamžite posilní v sume 500 miliónov eur z rezervy z Európskeho fondu pre rozvoj. Chceme vyzvať členské štáty, aby doplnili toto financovanie až do výšky 1 miliardy. Toto by sa dalo okamžite teraz naplniť. Nemusíme čakať na ďalšie lode a člny, ktoré sa potopia. Nejde tu však len o navýšenie financovania. O mnoho viac tu ide o lepšie zmobilizovanie prostriedkov, ktoré sú k dispozícii už teraz. Spoločnými silami dokážeme zmobilizovať 8 miliárd eur v podpore týchto kompaktov na najbližších 5 rokov. Keď sa pozeráme na dlhodobé výzvy, musíme sa viac angažovať tiež v snahe zlepšiť možnosti v krajinách pôvodu, aby ľudia neboli nútení opustiť svoje domovy. Na to musíme prehodnotiť naše tradičné modely rozvoja spolupráce a prenechať o mnoho významnejšiu úlohu súkromným investorom. A keď povaha investícií sa dosť líši v celom regióne, sme presvedčení, že môžeme mimo Európy skopírovať úspešnosť a nastavenie nášho fondu EFSI, aj keď možno trošku zmenenej podobe. Teda chceme navrhnúť nový e, externý investičný fond, ktorý bude fungovať v, spo- v spojení so súkromnými investičnými zdrojmi aj v bezprostrednom susedstve EÚ, aj v krajinách Afriky. Na to chceme zmobilizovať 3,1 miliardy eur, čo by malo e, celkovo dostať investície vo výške 31 miliard. Dokonca môžeme dosiahnuť až výšku 62 miliard, ak členské štáty aj ostatní partnery prispejú v rovnakej výške ako Európska únia. Som presvedčený, že vďaka tomu môžeme dosiahnuť konkrétne výsledky spolu s našimi partnermi. Na to budeme potrebovať plnú angažovanosť všetkých inštitúcií EÚ, členských štátov, aj partnerských krajín. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Thank you very much, vice Ďakujem, pán popredseda komisie. A teraz dostala slovo vysoká predstaviteľka Mogherini. Ďakujem. Ďakujem. Rada by som využila túto chvíľu, aby som vyjadrila sústrasť eh, za stratu pána Gianluca Bonano. My sme veľmi e, živo diskutovali vždy a často sa naše stanoviská líšili, ale v prvom rade sme všetci ľudské bytosti. A rada by som vyjadrila úprimnú sústrasť jeho rodine, predovšetkým jeho manželke a deťom, jeho milovaným a jej politickej, jeho politické skupine tu v Taliansku. Takže spoločne s kolegami na komisii sme vyslali silné politické signály a taktiež sme vyjadrili konkrétne kategorické záväzky a dúfame, že získame plnú podporu parlamentu, rady a zvyšku európskych inštitúcií. Prvé posolstvo sa týka metodiky. My tu sedím, minulý mesiac sme tu taktiež spolu sedeli, hovorili sme o cieľoch cieľ udržiteľného rozvoja a hovorili sme o metodách práce komisie, že chceme združiť e, rôzne svoje naše politiky, externé, interné, rôzne nástroje a taktiež sledovať strategické ambície v rámci našej politik. A rada by som poďakovala nielen Francúzsku, ale aj ostatným za e, tímovú prácu. Po druhé, tu nastáva posun v prístupe a v postoji Musíme zmeniť tú mentalitu, ktorú sme mali doteraz, že utečenecká migračná kríza je európskou krízou a musíme uznať, že táto otázka sa netýka len Európy. Väčšina tokov e, u migrantov sa deje v globálnom meradle v rámci v Afriky predovšetkým. Nie je tu len o Európu, takže je to globálna otázka, je treba čeliť globálne. Včera som v New Yorku hovorila v rámci OSN. Stretla som sa s generálnym tajomníkom. Pracovali sme spolu na príprave migračného samitu, ktorý eh, bude OSN organizovať eh, na svojom valnom zhromaždení v septembri. Je to globálna výzva a každý jednotlivý partner, každý región, každá krajina na svete, každá organizácia, každá medzinárodná organizácia je, je, si musí urobiť svoj kus práce. Európa e, zachránil životy na mori. Už sme zachránili 10 tisíce životov v rámci operácie Sofia a všetci ostatní to musia robiť tiež, pretože tu nejde len o tých ľudí, ktorí umierajú na mori. Nielen tým je treba pomôcť. Máme taktiež e, tisíce ľudí, ktorí zomierajú na pušti, predtým, než sa vôbec dostanú na more. A tam ide taktiež ľudské životy. Takže musíme zmeniť našu mentalitu, náš postoj. Musíme takto budovať globálne partnerstvá, tak aby sme mohli čili takémuto globálnemu fenoménu. Po tretie, tretie silné posolstvo je, že sa musíme v rámci nášho partnerského prístupu sústreďovať predovšetkým na krajiny bezprostredného susedstva v oblasti Stredozemného mora. Kompakty s Libanonom a s Jordánskom už boli v februári odsúhlasené a v rámci tohto balíčka sme potom im udelili silnú podporu ich implementácii a taktiež sa treba sústreďovať na Afriku. Na Afriku z hospodárskych, z demografických dôvodov, z dôvodov klimatických zmien, z dôvodu nerovností. Afrika z týchto dôvodov naďalej bude dôležitým kontinentom, čo sa týka pohybu e, ľudí. A toto sa tak skoro nezmení, pokiaľ dnes máme strategické stanovisko, z krátkodobého i z dlhodobého hľadiska musíme čeliť nerovnostiam, a taktiež riešiť politické otázky, ktoré sú hlavným dôvodom pre to, toho, prečo ľudia opúšťajú svoje domoviny. A my v tomto znamení komisie taktiež e, umiestňujeme v podstate Afriku do centra nášho strategického partnerstva. Takže čo sa týka záväzkov, Franc už hovoril o hospodárskych záväzkoch, taktiež sa týka zrneckého. uh, fondu, tak tam sme to navýšili o 500 miliónov eur na 1,3 miliardy eur. Toto je teda určené na migračné toky v rámci Afriky. A prosím členské štáty, aby dostali svojim záväzkom, pretože musia byť konzistentní. Taktiež druhý konkrétny záväzok, to, je, to sú obnovené partnerstva v rámci migračného kompaktu, ktoré sú prispôsobené identifikovaným partnerom Jordánsko, Libanom, tam sme o tom hovorili na konferencii už e, tento rok 2016, takže tam sme identifikovali konkrétne ciele, ďalej príde Nigeria, e, pardon, Niger, Mali, Senegal, Etiópia a za posledných 7 mesiacov ja už som spustila konkrétne postupy, aby sme začali spolupracovať s vládami s prezidentami, ale aj s občianskou spoločnosťou, pretože často sa to týka nie možno celej krajiny, ale nejakého konkrétneho regiónu, nejakej konkrétnej dediny, konkrétnej časti, odkiaľ teda pochádza väčšina migrantov, pretože sú tam nejaké komplikované situácie v oblasti napríklad ľudských práv alebo v sociálnej oblasti, v environmentálnej oblasti. No a Musí sa nám podariť dosiahnuť situáciu, ktorá bude priaznivá a výhodná pre všetkých a musíme prejsť od pomoci k investíciám e, pre Afriku. Takýto prístup výhodný pre všetkých je to, čo presne teraz potrebujeme, pretože je to jav, ktorý musíme riadiť a riešiť všetci. Sú to sú tam krajiny, ktoré sú krajiny pôvodu, krajinami tranzitnými, aj cieľovými krajinami. Musíme s nimi spolupracovať, aby sme lepšie zvládali výzvy súvisiace e, s migrantami. To znamená, že treba podporovať aj napríklad miestne e, regionálne orgány, dívať sa na to z rôznych e, pohľadov. Po tretie, dlhodobý postup. Hovorili sme o pláne externých investícií. Ja si myslím, že to je taká kopernikovská revolúcia v rámci našej rozvojovej pomoci. Diskutovali sme o tom s ministrami eh, pre rozvoj a pre zahraničné záležitosti na poslednej rade ministrov. Investície v Afrike sú dôležité, je treba ich nakombinovať inteligentným spôsobom. Je treba kombinovať eh, európske verejné fondy, taktiež je treba pritiahnuť eh, súkromných investorov, súkromný sektor, spolupracovať s Európskou investičnou bankou, ktorá by bola v podstate takým garantom týchto postupov. Ďalej tu máme Európsky e, fond pre strategické investície, ktorý môže pomôcť. Je treba sa poučiť z krokov, ktoré robíme a vytvoriť dlhodobý investičný plán pre našich partnerov, tak aby to prinieslo e, pracovné miesta, zlepšilo to sociálnu situáciu, prinieslo to prosperitu a rast v týchto krajinách. Toto si myslím, že je prístup, ktorý je okamžitý a zároveň strategický. A verím, že toto koherentným spôsobom doplňa návrhy, ktoré sme schválili už minulý rok v rámci agendy pre migráciu. Tam už bola určitá externá časť opatrení. Toto nadvezuje na skvelé výsledky Valackého samitu, kde sme budovali partnerstvo s africkými priateľmi, a koherentným spôsobom taktiež to nadvezuje na výsledky z minulého roka, tým, že sa rozširuje a prehlbuje naša práca z dlhodobého aj z krátkodobého hľadiska. Ďakujem. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne. A teraz e, začneme diskusiu s politickými frakciami. Najskôr má slovo pán Weber. Milé kolegyne a kolegovia, vážená pani predsednička, pani podpredseda. Migrácia je hlavná téma dnešnej doby a už sme k tomu mali veľa diskusí, ešte nás to čaká, ale e, je to, sú to dve strany jednej mince. Áno, musíme pomáhať, musíme mať partnerstvo, musíme zastaviť to umieranie a na druhej strane Musíme chrániť Európu pred novými vlnami migrácie, z ktorých sa obávajú hlavne Európania. A to je druhá strana mince. A preto je dôležité to, čo povedali zástupcovia komisia, aby sme sprostredkovali našim občanom to, že keď budeme mať dobré návrhy zo strany komisie, tak môžeme priniesť, môže to priniesť aj výsledky. E, našťastie sa tá situácia na Balkáne e, zlepšila. Máme tu potrebné opatrenia. Zastavili sme e, tých pašerákov a aspoň sme obmedzili počet úmrtí na mori. Čiže keď konáme spolu, tak prinášame aj pomoc a 100 milióny sú teraz investovaných do Turecka, my tam pomáhame, funguje to a všetci vieme, že je to len začiatok dlhodobého vývoja, e, pokiaľ ide o migračnú otázku. Teraz musíme pracovať na zákonoch a chcem sa e, poďakovať EPP a jej práci. Išlo o pobrežné hliadky, tam sa našiel dobrý moc spolupráce. Ukázalo sa, že spoločne sme silnejší aj smerom k tretím štátom E, sklamaním k tomu je, musím povedať, e, je, že máme tu cenzverenecký fond v Afrike a tam e, máme žiaľ negatívne výsledku, výsledky a iba 81 miliónov sme získali zo strany členských krajín. Čiže to, čo sa dohodlo v Lavalete, by sa malo aj dodržať. Po druhé, otázka, ako strategicky sa postaviť s našimi sus- k našim susedom v Afrike. Musíme si uvedomiť, že osud nášho kontinentu, Európy, e, je spojený s rozvojom afrického kontinentu. Preto sa chcem poďakovať za návrhy zo strany komisie, ktoré sme dnes počuli, Frederika Mogherini a Franz Timmermans. Chcem aj komisárovi Hánovi a Stylindisovi poďakovať za vykonanú prácu. Je to dobrý základ pre ďalšiu prácu, ktorá nás čaká. Musíme si uvedomiť, že do eh, že sa môže do roku 2050 zdvojnásobiť eh, počet obyvateľov v Afrike. Na to sa musíme pripraviť a musíme sa pozrieť do očie pravde. Musíme eh, tieto problémy brať vážne, nie na ľahkú váhu a musíme prejaviť aj súcit. Je to v našom vlastnom záujme. Musíme eh, mať jasný prístup k Afrike, viac investovať do eh, blahobytu, lepšie využívať prostriedky, ktoré sú už eh, k dispozícii. Musíme nahľadať nové cesty a chcem zároveň počerknúť, že musíme dosiahnuť nové výsledky konštruktívnou prácou a, mm, a obchodná politika e, mm, je, zohráva tiež dôležitú úlohu. Na nej musíme budovať naše partnerstvo. Musíme sa menej na to pozerať z európskej a viac africkej perspektívy. Ale chcem povedať aj to, že keď máme nejakého partnera v Afrike, ktorý nespolupracuje, ktorý uh, E, napríklad e, je činný v tej ilegálnej časti, keď nespolupracuje, tak musí to mať aj dôsledky na obchodnú sféru. Jednoducho nie je možné konať, ako by sa nič nestalo a obchodovať e, tým starým spôsobom. Toto treba sprostredkovať našim africkým partnerom. Milí kolegovia a kolegy, nechcem ešte naniesť do tejto diskusie niekoľko aspektov, pretože tu máme uh, Eh, tie legálne cesty, o ktorých eh, chceme hovoriť. My sme pripravení sa konštruktívne podielať na tieto otázke. Tá modrá karta musí mať ďalší vývoj ale chcem ešte dať na zamyslenie to, že v e- máme milióny ľudí v Európe, ktorí nemajú prácu, mladých ľudí na juhu kontinentu bez práce. Preto by som chcela za našu frakciu jasne povedať, že modrá karta nemôže znamenať, že teraz otvoríme nové cesty aby ešte viacej migrantov prišlo do Európy, musíme sa postarať predovšetkým o to, aby európska mládež našla uplatnenie, kým sem teda príde nová vlna. Európa to dokáže spoločne a určite sa jej to aj spoločnými silami podarí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Weber. A predtým, ako sa dostaneme ďalšiemu rečníkovi, eh, máme tu eh, modrú kartu. Teda teraz to ešte nie je možné, takže slovo má pán Pitela. Eh, ehm, eh, pán podpredseda, milí kolegovia, povedzme si pravdu. Boli sme dosť krátko zraky v posledných rokoch. Nevideli sme, že tento mladý kontinent ktorým spolupracujeme, má veľa problémov, má aj veľký potenciál a predovšetkým sme nevideli, že sme sa mohli podielať na jeho výzvach. Nemysleli sme na to. Všetky tie hlavné výzvy, ktorým čelíme my, tým čeli aj Afrika. Boj proti terorizmu, riadenie migračných tokov. Môžeme to dokázať bez Afriky? um, re, dialog medzi náboženstvami, uh, hospodársky, kultúrny vývoj Afriky. To je náš partner a teraz sa veci menia. A menia sa vďaka talianskej vláde a Európskej komisii. Chcem poďakovať vám všetkým, vám, pani Mogherini, pán Timmermans, z celej komisii, sú tu dva dôležité aspekty. Poprvé, finančné zdroje. Urobili ste maximum 500 miliónov z rezervného fondu. To je maximum, čo komisia reálne mohla dosiahnuť a teraz je to na členských krajinách. Nemôžeme mať len pekné prejavy a nič za tým nebude. Aj členské krajiny musia prispieť. A potom tu máme ten pakový efekt. No a tu sa musíme pozrieť veľmi pozorne na to, čo sa deje. EIB musí byť e, toho súčasťou, súčasťou riadenia, ale musí zmeniť aj svoje poslanie. Nemôže len financovať trojačkové projekty, pretože takéto v Afrike nie sú. A potom sa nič na tomto kontinente neurobí, len strácame čas. Povedzme si úprimne, projekty v Afrike sú rizikové, nie sú to trojačkové projekty. A po druhé, politika a kultúra Tie kompakty nie sú spojené len s bezpečnosťou. Áno, predstava je taká, že zvládneme migračné toky a Mm, musíme to povedať opatrne, eh, Afričania, mladí Afričania zoberú prácu mladým Európanov, tak toto proste nie je. Keď sa pozrieme pozorne na tieto témy, tak celkom jasne. Tento projekt, tento kompakt eh, zlepší bezpečnosť, ale predovšetkým ide o to, aby sme mali kultúrne, hospodárske e, partnerstvo s africkými krajinami. E, snažíme sa zabrániť migračným tokom, ale toto samo o sebe neprinesie dohodu, ktorú si prajeme. Mal by tu byť nástroj na to, aby sme nadviazali spojenectvo s Afrikou a o to presne ide a to si zaslúži e, názov Skutočná revolučná zmena. Pani Steve. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegovia. Komisia dnes e, nám predstavuje e, veľký plán, ktorý sa bude zameriavať na finančnú podporu tranzitným krajinám a krajinám v Afrike. A vďaka tomu chceme potlačiť e, pašeráctvo, prevádzactvo a tiež chceme zintenzívniť návraty nelegálnych migrantov a krajiny v okolí Stredozemného mora, dá sa povedať, že keď vidíme, že títo migranti, ktorí sa budú vrácať späť do Tuniska, Mali, Čadu a tak ďalej, um, a tí, ktorí ostanú, tak sa budú musieť podrobiť presídleniu. Takáto je teda mantra. Európske hraničné kontroly a tiež aktívne príspevky, aj keď e, sú dobre myslené, budú musieť v plnej miere fungovať v praxi. E, všetci sa budú musieť do tohto procesu zapojiť. ako pekne, pán Perhoštát. Uh, Ďakujem pekne. Musím povedať e, v prvom rade, že ma teší váš globálny prístup, ktorý ste tu predniesli dnes, e, ktorý ste uzavreli dnes do poludnia, e, neskôr balík pohraničnej pobrežnej kontroly, taktiež azylový systém. Dúfam, že do konca roka sa to podarí uzavrieť. A teraz nový návrh o ekonomickej migrácii. Myslím, že môžem priznať, že je to aj trochu um, osobný prístup, pretože ja, keď som sa poprvýkrát zúčastnil zasadnutia rady, bolo to v Tampere v roku 1999 a tam sa poprvýkrát začalo hovoriť o európskej azylovej politike. Vtedy to bolo rozhodnuté v zásade už teda v roku 1999. A teraz o 17 rokov neskôr konečne sme teda už blízko cieľa. Ja teda oceňujem tento globálny prístup, ale nie som až tak nadšený myšlienkou uzatvárať migračné e, kompakty s tretimi krajinami. Ak e, tu pôjde iba o duplikáciu dohody s Tureckom, vážení kolegovia z komisie, tak e, s tým mám dosť zásadný problém, pretože keď sa pozrieme na správu Amnesty International, ktorú tu mám pri sebe spred týždňa, tam sa hodnotí táto dohoda s Tureckom. Pre Európu je to posun vpred, menej ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, v každom prípade aspoň v tej časti stredom ozemnej oblasti, pretože zatiaľ sa samozrejme zvyšili počty, ktoré prichádzajú inými trasami v iných častiach stredozemnej oblasti a jedno s druhým mm, veľmi úzko súvisí podľa mňa. Ale predovšetkým správa jasne hovorí, že utečenci to rozhodne e, nebudú vnímať ako riešenie Viac ako 100 tisíc e, migrantov bolo zaseknutých e, medzi islamským e, štátom a múrom, ktorý buduje Turecko kilometr za kilometrom na hranici so Sýriou. A zároveň títo ľudia nemajú možnosť žiadať o azyl, pretože Turecko neratifikovalo všetky protokoly ženevského dohovoru a pre sírskych utečencov preto neexistuje možnosť žiadať o azyl a Amnesty International uzatvára tým pádom, že pre utečencov je táto dohoda úplná tragédia. Teda, ak sa dnes tvárime, že máme riešenie na náš problém a ak budeme len duplikovať, skopírujeme dohodu s Tureckom a aplikujeme na všetky ostatné krajiny, je mi ľúto, ale to nie je podľa mňa správny postup do budúcna tým jednoducho dáme e, signál, že my vám dáme peniaze a vy si necháte utečencov. Takýto prístup je nepriateľný. E, na tom to nemôže byť založený kompakt. Ja teda navrhujem, aby namiesto uzatvárania týchto migračných kompaktov sme uzavreli skutočné partnerstva s týmito krajinami. A podľa mňa to musí zahrňať tri hlavné prvky. Spoločne my aj oni otvoríme e, recepčné centrá v týchto krajinách, aby sme mohli prijímať týchto utečencov eh, v týchto záchranných centrách v Líbii, v Egypte, eh, v Tunisku, v Jordánsku, v Libanone, v severoafrických krajinách a potom budeme môcť spoločne hľadať riešenie a rozlišovať medzi tými, ktoré skutoční, eh, to sú skutoční utečenci, ktorí sa môžu presídliť v rámci EÚ. To je jedna vec, teda jedna možnosť. Alebo kto je migrant a a pre týchto budeme musieť vytvoriť projekty v tranzitných krajinách alebo v krajinách pôvodu, aby sme im poskytli nejaké vyhliadky do budúcna v ich krajine pôvodu. A tu situácia je o mnoho lepšia, než sa možno zdá. Afrika totiž zaznamenáva rast eh, vo výške 4 až 5 To je dobrý základ eh, pre eh, ďalšie projekty v týchto tranzitných krajinách a krajinách pôvodu. Toto je podľa mňa správny prístup. Nehovoriť len dáme vám peniaze a prislúbime vám to, čo sme vám slubovali už e, po 20 ročia, nikdy sme vám to zatiaľ nedali, teraz vám to dáme, ak sa necháte utečencov, toto podľa mňa nie je správny kompakt. Ak je teda kompakt založený na tom, tak ja som proti. Dúfam, že nie je náhoda, že sa snažíme e, a že sa naozaj teda budeme e, skutočne snažiť o partnerstva s týmito krajinami, aj krajinami pôvodu, aj tranzitnými krajinami Vtedy dosiahneme skutočné riešenie. Je teda potrebné tento návrh upraviť v tomto zmysle. A ešte posledná vec. Otázka modrej karty. E, k tomu môžem povedať jednu vec. Modrá karta v skutočnosti vôbec neexistuje. Zhruba 10 tisíc modrých karet bolo rozdelených zatiaľ, ale myslím, že je to dobrý pokus. Nemyslím si, že smernica je e, správny formát, ako to poňať. Pán Timmermans, e, mali by sme vytvoriť jednu jedinú modrú kartu, jeden jediný druh tak ako má USA zelenú kartu, nemali by sme pripustiť, že bude napokon existovať v Európskej únii 28 rôznych modrých kariet. Myslím, že Európsky parlament eh, musí prinútiť radu, aby prijala jednotný systém a nie 28 rôznych systémov, čo môže mať samozrejme na následok takáto smernica, ktorú navrhuje komisia. Speaker, Ďakujeme pekne, pani Spinelli. Ďakujem. Migračný kompakt spomína eh, rôzne práva, ale celý váš návrh je v rozpore s týmito právami a úplne ich eh, eh, nedáva do súvislosti so zvyškom. Hovorí sa tam o návratoch, o mm, finkovaných návratoch. Hovoríte, že Turecko zachraňuje životy, ale v skutočnosti sa tieto úmrtia len presunuli niekam inám. V máji 5000 ľudí sa utopilo v stredozemnom mori. Hovoríte, že musíme pomáhať utečencom v ich krajinách pôvodu. A Hovoríte, e, že chcete poskytnúť pomoc 16 africkým krajinám, ale sú s tým spojené podmienky, akákoľvek ekonomická spolupráca bude priamo napojená na e, príjmanie e, návratov a taktiež hraničnú kontrolu. Je to úplne jednoznačný diktát. Prikazujeme im, že si musia nechať týchto utečencov, alebo pomoc nedostanú. A tí ktorí vo, žijú vo vojne, údajne podľa vás by nemali utekať pred touto vojnou, mali by tam ostať? Tí, ktorí žijú v diktatorských režimoch, napríklad v Eritreji, by tiež nemali utekať? Tvrdíte, že utečenci e, musia byť odolnejší, trvácnejší, že musia viac vydržať, e, musia za každú cenu ostať v krajine pôvodu alebo v tranzitnej krajine. Ja sa pýtam, či vôbec viete, o čom tu hovoríte. Vy tu predsa hovoríte o tom, že títo ľudia musia byť psychicky silnejší, musia byť odolnejší. Ehm, padli tu tiež vyhlásenia na adresu talianskej vlády, eh, že talianská vláda sa zaslúžila doterajšie úspechy, eh, že má biele ruky. Podľa mňa práve naopak eh, má ruky od krvi, porušuje všetky medzinárodné kompakty, aj uzavreté dohody, vážny pán Timmermans, aj dohodou s Tureckom, porušujete všetky stanovené pravidlá. Je to nesprávna dohoda. Ďakujeme pekne. Pán Paksas je ďalší rečník. A pardon, ospravedlňujem sa pani predsedajúca, pani Sargentini je ďalšia. Thank you, chair. Ďakujem za slovo. Pán predsedni, pani predsednička, vážený Timmermans, hovoríme tu opäť o dohode medzi Tureckom a Európskou úniou a zároveň, teraz prichádza nová dohoda medzi Afrikou a EÚ, kde sa snažíme zabrániť e, priame migrácii. Ale len opakujeme chyby, ktoré už sme urobili s Tureckom. Hovoríme, že chápame problémy afrického kontinentu a, pý- a pýtame sa, ako chceme pomôcť. Ale v Európe máme populistov, ktorí hovoria, že musíme zastaviť migráciu, takže v podstate utečencom vôbec nepomáhame. Pozrite sa na čísla. Mňa by zaujímalo, či na základe vašich návrhov skutočne dostanete vaše ciele, pretože v rovnakom období tento rok už zomrelo viac ľudí na mori než minulý rok a ako, ako je to možné, ako chce Európska únia niečo zmeniť. stále tam zomierajú ľudia, Takže je treba sa pozrieť na to, ako môžeme skutočne podať tú napomocnú ruku. A sú, je to výsledkom chudoby, že veľa ľudí prišlo do Európskej únie. A vy toto taktiež pochybňujete a zároveň nerešpektujete základné princípy rozvoja. Ide tam hlavne o chudobu a toto už zakotvené v Lisabonskej zmluve. Ale k nášmu veľkému údivu Európska komisia chce tiež využiť peniaze na to, aby ľudia ostali tam, kde sú a chce zavrieť hranice. A pán Timmermans, pokiaľ mi dovolíte, ja to len parafrázujem, pokiaľ uzavriete hranice, tak ľudia nebudú mať čo jesť. Pozrite sa na ministrov rozvoja v Európe členov e, OECD a členov rozvojového výboru alebo výboru pre rozvoj. Takže ciele milénia nám ukázali, že nedostatok rozvoja v niektorých krajinách ohrozuje všetkých. Je tu o e, globálne otázky, je to výzva ku ktorej sme sa zaviazali, že ju spoločne prekonáme. To boli vaše slova, keď ste uvádzali celú držiteľného rozvoja. Povedali ste aj, že v krajinách, ako sú tie naše, nemáme e, výhovorku, aby sme nedosiahli 0,7 HDP určených na rozvojovú pomoc. To je pravda, ale teraz je to peniaze posilňuje pevnosť Európa, miesto toho, aby riešili otázky nerovnosti vo svete. Áno, je tu problém s nemeckým tlmočením. So fix... Takže bolo to tlmočenie iba v Nemčine, ale už funguje. Takže problém je vyriešený. Ďalej bude hovoriť pán Paxas. Pani podpredsednička, kolegovia, ako vieme, lojalita sa nedá kúpiť peniazmi, napriek tomu, že niektoré veci sa kúpiť dajú tak je to len krátkodobý efekt, ktorý to prináša. Komisia to navrhuje, aby sme si kúpili východafrické štáty, posledním pár miliard eur, aby zastavili migračné toky. Tých 6 miliard, ktoré sme využili, použili predtým, aby sme podplatili Turecko, toto ukazuje blahoslavenú naivitu, ale peniaze budú využité, budú utratené a nič sa nezmení. Výsledky budú len skromné. Takže možno by sme mali začať platiť daň z mieru teroristom, aby sme si kúpili v Londýne, v Paríži, v Bruseli mier a aj v ďalších hlavných mestách. Budeme schopní ešte o pol roka diskutovať pokojne o tomto návrhu? Ja len dopokojem to, čo som povedal na začiatku migračnej krízy. Hlavná podmienka našo, našich dohôd s africkými krajinami by mala byť taká, že sa zaručia bezpečné hranice v tomto regióne. A všetky, všetko to musí súvisieť, všetko to musí sledovať e, zaručenie mieru a stability v týchto krajinách. Ďalšia základná podmienka je, že sa profesionálne a prísne bude kontrolovať južná externá hranica Európskej únie. Taktiež, že treba vzdať sa našej politiky kvót, pretože toto len podporuje migráciu. Pretože sa tým vysiela signál, že tých ľudí tu očakávame, že sa o nich postaráme. A je to úplne zrejmé. Nemyslíte si, že migranti a pašeráci nám nerozumejú, ale keď sa požiar rozšíri, tak je treba eh, v lese postaviť zábrany, ale nikto nemôže predsa zakazovať ľuďom predávať zápalky. Ďakujem ďalej, pán Vilimsky. Ďakujem za slovo. Eh, dámy a páni, pri úvode nomenklatúry Európskej únie komisárov, keď sa tak vypočujeme, tak máme dojem, že migrácia je v podstate to, čo politicky chceme, než by to mal byť nejaký prirodzený jav. A do celý arabský polostrov upadol do chaosu, tak to bol Ben Ali v Tunise, ako Mubarak v Egypte, ako Kadafi v Líbii, potom e, sa snažíme boje proti Asadovi v Sýrii a aplaudovali ste arabskej jari a čakalo sa, že príde lepšia doba, ale s tým prišli prvé veľké migračné toky smerom do Európy. Viete, ktorí boli tí prví, ktorí tomu nahlas tlieskali? Bola to politická lavica. A hlavne um, automobilové firmy, BMW, Mercedes, Audi, tieto veľké firmy sa tešili, že sa im hrnie, hrnú do Európy e, lacné e, pracovné sily a že tým môžu znásobiť svoj zisk. Prosím, e, vykomunikujte si to so svojím svedomím, akú fatálnu politiku tu vlastne robíte. A čo sa týka Rakúska, tak môžem povedať, že my máme a vždy sme mali otvorené srdce pre ľudí, ktorí hľadajú ochranu v roku 56 e, pre Maďarov, v roku 68 pre Čechov, potom v priebehu Balkánskej vojny to bolo pre Bosniakov, ale Teraz sú medzikontinentálne migračné toky, kde ľudia v podstate prejdú e, tromi, štyrmi, piatimi bezpečnými krajinami a tu už si myslíme, že skutočne už to stačí. Dostali sme sa do bodu, kedy treba povedať, že to stačí a je treba, aby títo ľudia sa zastavili v bezpečnom regióne, tak aby sa neposúvali viacej e, do Európy, ináč táto európska loď sa potopí. Thank you. Next... Ďakujem. To bude hovoriť pán Zarianopoulos. Ďakujem. Takže ten, kto vidí, aká je situácia utečencov na greckých ostrovoch, tak môže sa nechať zmiasť. A ten, kto nezažil, čo znamená väzenie, čo znamená vojna. A keď sa dostanete do detečného centra s deťmi, a prší na vás a prudko na vás pálí slnko a máte hlad, a, ale jedlo ho odhodíte, pretože nie je dobré ani pre psa, tak e, Zároveň toto všetko sa financuje aj z Európskej únie a utečenci hovoria, my nežijeme, my len prežívame, nemáme žiadnu budúcnosť. Dohoda s Tureckom ukazuje, akým smerom sa to všetko uberá. Je to dohoda, ktorá sú situáciu len zhoršuje a ide tu len o to, aby sme mohli dať vlkom nažrať. Utečenci musia bojovať o život a my by sme mali zaručiť dôstojné podmienky prijatia pre týchto ľudí, pohostinnosť a prísluš- vybudovať príslušnú infraštruktúru. Pani Mecela, ďakujem, vítam túto diskusiu. Mali by sme eh, prestať hovoriť len o hasení požiaru a konečne riešiť migráciu, pretože inak eh, prídeme vždycky neskoro. My sa musíme sústrediť na prevenciu, aby sa toto nestávalo. Predovšetkým migrácia je globálny fenomén, ale vyžaduje si efektívne a súcitné líderstvo zo strany Európskej únie. Musíme eh, hovoriť aj mimo tých tituliek zajtrajších novín, novín. To znamená, že Komisie predovšetkým členské krajiny musia vynaložiť prostriedky na vybudovanie kapacít v tretích krajinách. Musíme dostať investície do rozvojových krajín formou Marshallovho plánu, ktorý dá ľuďom šancu eh, na budúcnosť. Samozrejme, že potrebujeme lepšiu eh, readmisiu a návrat platnosť pre tých, ktorí si e, nemajú nárok na ochranu. Tie krajiny musia prijať e, svojich príslušníkov naspäť. To musí byť súčasť našich rokovaní a potom môžeme budovať kapacity v posilňovaní zákona, v justičnej sfére a v azylových systémoch preto, aby ľudia, ktorí potrebujú ochranu, našli útočište aj mimo Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani predsednička, milí kolegovia a kolegyne, Gianni Pitala to už povedal. Samozrejme, vítame túto iniciatívu. Zajtra budú hovoriť e, nemecké médiá o tom, že budujeme tlak na africké krajiny, ale o to nejde predovšetkým v prvej línie. Predovšetkým ide o spoločné partnerstvo aby sa odstránili spoločne príčiny odchodov. Investovalo sa do demokracie, životného prostredia, pracovných príležitostí, aby ľudia už sa nevydávali na túto cestu. Ide o to, aby e, títo e, pašeráci nemohli pracovať prostredníctvom spolupráce v pobrežných e, oblastiach. Ide o to, aby sa umožnila legálna migrácia, pretože my ju čiastočne v Európe aj potrebujeme. Ide o to, aby sa dosiahla taká situácia v partnerských krajinách, kde e, znovu preberanie ich príslušníkov bude možné a ich navracanie. E, je to uh, už v časovom sklze a tento plán ide nad uh, rámec krátkodobej reakcie. Ide o udržateľnú spoluprácu, ktorá nám môže pomôcť a dohnať to, čo už 10 ročia zanedbávame. Nebude to jednoduché. Sú tu dve hlavné obavy v tejto e, sfére. Prvá, financovanie. Pán Weber, ste už na to poukázali. 81 e, e, miliónov miesto miliard, to je príliš málo a členské krajiny Ehm, nie sú potom dôveryhodné, že naozaj sa chcú snažiť o nejaký výsledok a že je možné veriť týmto prognózam. A preto sa to dá urobiť len tak, že členské krajiny rýchlo a bezprostredne prispejú, e, pretože inak aj naše prostriedky budú premárnené. A druhá obava sa týka otázky toho, s kým vlastne chceme spolupracovať e, v jednotlivých krajinách Investície, e, pokrok, demokracia, áno, to je želateľné, pragmatický prístup, realizmus tiež. E, preto e, nesmieme to teda brať podľa mota, že jeden prístup pre všetkých, ale musíme konať individuálne v jednotlivých prípadoch pretože musíme sa sústrediť aj naše vlastné európske hodnoty. Ďakujem pekne. Ďakujem. Máte tu modrú kartu zo strany pána Everiča. Akceptujete ju? zo strany pána Everidža. Nie. V poriadku. Prepačte, pán Everidž, hovorí predsedajúca, pán Fan Orden má slovo na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že potrebujeme zásadne iný prístup s absolútnou prioritou e, na znížení počtu migrantov, ktorí vstupujú na územie EÚ zvonka program ľudských práv, ktorý v súčasnosti máme, stimuluje túto migráciu. Máme tu otvorené dvere pre tých, ktorí prichádzajú na európskych prách. Máme tu slabú vymahateľnosť, repatriáciu, máme tu zdegenerovaný systém vyplácania sociálnych dávok a toto a mnohé iné eh, vedú k tomu, že tá situácia je taká zlá. Pán Eh, Fenholštát. Eh, toto nie je odpoveď. Tiež mám obavy ohľadom liberalizácie víz. Sú tu náznaky, že mnohí ľudia z tretich krajín vchádzajú do Schengenu nelegálne a potom tu zostávajú. Nie sú nikde efektívne zaregistrovaní a čo s tým komisia teda môže urobiť. A mm, nemalo by to byť žiadne dodatočné výzvy na prispievanie zo strany členských krajín alebo európskeho rozpočtu pre migračnú politiku. Musia sa nájsť prostriedky z iných zdrojov v rozpočte. Musí tu byť e, sú tu staré priority a teraz tu máme nové priority. Takže e, tu nie je ospravedlnenie preto, aby sme žiadali od členských krajín ďalšie prostriedky. Ďakujem, pani Wikstrom. Má slovo na minútu. Ďakujem. Nepochybne musíme lepšie spolupracovať s tretími krajinami v našom susedstve preto, aby sme vykorenili e, príčiny migrácie a zabezpečili bezpečnosť v Európe a aj dôstojnú politiku a návrat pre tých, ktorí nemajú právo na ochranu. S tým súhlasím s komisiou, ale musíme zvládnuť migračné toky. Len deportovať všetkých do tretích krajín e, nie je východisko. A komisia si musí uvedomiť, že e, e, dohoda medzi EÚ a Tureckom nie je riešením. Tým sme len obišli demokratickú prácu. Musíme sa sústrediť na vytvorenie dôstojného európskeho azylového systému pomáhať našim susedom, ale nikdy, nikdy sa nevyhýbať európskej zodpovednosti voči tretím krajinám, pretože inak tento kontinent, táto únia bude rukojemníkom, rukojemníkom pardon, do nekonečna. Ďakujem. Madame Veržia. Ďakujem pani Veržia. Minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Mogherini, váš prejav bol veľmi krásny, ale nezodpovedá realite. Pán Timmermans je o, trochu úprimnejší. Svet čeli humanitárnej kríze. Toto je skutočná tvár e, tejto reality. 28 e, miliónov v roku 2015, konflikty, e, milión, ktoré prichádzajú do Európy. Najbohatšia ekonomika vo svete je na kolenách, delokalizácia Ehm, neefektívna reakcia, vydieranie ehm, Turecka smerom k Európskej únii. Vonkajšia politika Európskej únii by mala sa zmobilizovať, preto by sme eh, čelili tejto strašnej situácie aby eh, sa migranti mohli vrátiť do Afriky, ktorá prežíva strašnú humanitárnu krízu. 86 eh, týchto migrantov sú z Afriky vy to ešte zhoršujete. Už od začiatku roka máme 250 mŕtvych. Určite ich budú tisíce do konca e, roka. Podľa uh, uh, správ sa táto situácia zhoršuje. Ako, nám chcete, ako nás chcete presvedčiť, že súčasný model funguje? Nevidím tu žiadna zmena, vidím tu len cynickosť uh, v prospech krajiny ako Eritrea, to bol Sudan, kde teraz vidíme, aké to spôsobuje škody. Much, Keller, Ďakujeme pekne, pani Keller, na dve minúty. Some... Ďakujem pekne. Niektorí kolegovia spomenuli partnerstva a tiež, že musíme riešiť chudobu, porušovanie ľudských práv. To všetko znie veľmi dobre, ale problém je v tom, že to v dokumente nie je. To, čo komisia navrhuje, kolegovia, sa týka využitia všetkých nástrojov zahraničnej politiky, ktoré máme k dispozícii na úrovni EÚ na jeden jediný cieľ a síce zastaviť e, utečencov a migrantov na ich ceste do Európy. Rozvojová pomoc, obchodná politika, Ehm, taktiež e, sankcie v prípade porušovania e, ľudských práv. Teraz e, sa ovalia sankcie obchodného typu v prípade, že Ukrajina nie je chodná prijať späť utečencov, ktorí utiekli z ich územia. Komisia chce poskytnúť peniaze Eritreji, z ktorej ľudia veľmi odôvodnenie utekajú, pretože tam dochádza k mučeniu, porušovaniu ľudských práv. a Tieto peniaze sa nedostanú Eritrej za podmienok, že tieto porušovanie sa zastavia nie, podmienka znie e, zastaviť úteky e, ľudí z týchto okolností. Naozaj si kladiem otázku, čo ešte ostalo e, z našej zahraničnej politiky založenej na hodnotách v Európskej únii. Spomenuli ste globálnu zodpovednosť, to je veľmi dôležité, ale E, ja sa pýtam, kde je zodpovednosť Európskej únie samotnej, e, našich členských štátov. Nemôžeme predsa každému, e, všetkým tranzitným krajinám hovoriť, aby prijali viac utečencov, ak my sami ako jeden z najbohatších kontinentov na celom svete si neplníme svoje povinnosti. Ako môžeme hovoriť Jordánsku, Turecku a iným krajinám, aby mali, že majú prijať viac utečencov, akých nepríjmame my. Peniaze nepostačia, ani keď sa s nimi bude nakladať efektívne. Ako chcete primár členské štáty, aby prijali patričný počet minimálne 100 tisíc každý rok, teda počty utečencov, ktoré sú primerané a nie len tých 4 tisíc, ktoré zatiaľ boli eh, presídlení. Kde je teda zodpovednosť členských štátov? Podľa mňa riešenie je v Európskej únii. Nepomôže eh, presúvať tento problém niekam inám, hľadať riešenia inde. Musím hľadať riešenia v rámci Európskej únie samotnej. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Ferrara na minútu. Ďakujem. Návrh komisie je v zásade len e, prepísaním e, migračného kompaktu e, talianského predsedu vlády Renciho. Nejde tu o spoluprácu, ide o um, uprednostňovanie peňazí pred právami utečencov. Máme predsa dohody, e, tvrdíme, že sú založené na hodnotách, ale v skutočnosti ide o manažovanie migračných tokov. A to tak, že sa budú vyplácať miliardy eur. Rečnička bola predušená. Prosím, láskavo spomalte. poco si dice sulla natura di governi e táto dohoda hovorí veľmi málo o povahe e, vlád, ktoré utláčajú svoje obyvateľstvo, porušujú základné práva, taktiež sa nehovorí o miere korupcie v takýchto krajinách, tiež sa tam nehovorí nič o nestabilite vlády, ako napríklad v Líbii. Je veľmi ťažké predstaviť si spoluprácu napríklad e, s takou Líbiou, teda vo všeobecnosti podporujeme rozvojovú spoluprácu a zachráňujeme ľudských životov, ale e, bez pokritectva, prosím, už celé 10 ročia hovoríme o tom, že chceme pomáhať kontinentu, na ktorý zatiaľ všetci zabúdali a vychádza to tak, že aj Európa iba zneužíva tento kontinent, teda Afriku. A ďalej nasleduje pán Precel, pani predsedajúca, dámy a páni. Pani Mogeriová, Mogheriniová chce vyriešiť globálny problém. Pani Mogheriniová, nezosmiešňujte sa, prosím, nedokážete vyriešiť ani tu problémy v Európe. Predsa vzali ste si, že Európa musí presúvať svoj blahobyt do um, Afriky a do Ázie. Polovica miliardy, eh, ba dokonca až miliarda, až do výšky 62 miliard dokonca, ak sa do tohto úsilia zapoja aj súkromí investori. A, a um, to je predsa podobný trik ako v prípade Junckerovho plánu. Aj tentokrát a, eh, a, sa to ukáže, že to fungovať nebude. Ba dokonca sa dovolím tvrdiť, že teraz už vôbec nie, pretože investičné možnosti v Afrike naďalej sú horšie než v Európskej únii, aj keď a, eh, sa to postupne približuje. 62 miliard eur, ak by sa aj ich podarilo ich investovať, nepostačí to. Už len spolková vláda v Nemecku už usídleným utečencom poskytla 93 miliardové prísľuby, aby získali podporu v Nemecku. Nemyslíte si snáď, že milióny ľudí v Afrike a v Ázii sa uspokoja so 62 miliardami, keď nemecká vláda samotná prislúbila 93 miliard? Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, pán Precel, pán Etherwich, vám chce položiť otázku. Ste ochotní ju prijať? Áno, nech sa páči. Konečne, pán Etherwich, dostávate priestor. E, ďakujem pekne za to, e, že ste prijavili dostatok odvahy prijate moju otázku. Kiež by boli takíto odvážni všetci. Myslíte si, že verejnosť Európskej únii bude oslavovať to, že sa bude rozdielovať svetové bohatstvo? takýmto dojímavým spôsobom? Alebo myslíte si, že daňovníci v EÚ si pomyslia skôr, že by si radšej nechali tieto peniaze skôr pre seba vo svojej krajine? Myslíte si, že budú natoľko nadšení ako niektorí naši kolegovia, že budú chcieť takto e, štedro rozdávať svoje peniaze? Pán predsel? Pán kolega, Našťastie vo vašej krajine máte možnosť rozhodnúť sa onedlho o tom, či chcete zotrvať v EÚ alebo nie. Franz Josef Strauss by sa zrejme obracal v hrobe, keby počul dnes vyjadrenia svojho stranického kolegu Webera. E, tento slogan presúvanie blahobytu poznáme od zelených, od komunistov, ale rozhodne to nie je v súlade s konzervatívnym presvedčením ani v Bavorsku. Takže veľa šťastia 23. júna. Mr. Voigt, one minute. Pán Voigt, na jednu minútu. Ja, danke, Frau Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia. Vždy, keď v Európe už nevieme ako ďalej, očividne e, sa pripraví nový plán v oktobri minulého roka e, bol predložený takýto nový plán. Išlo o presídlenie 160 tisíc utečencov. Doteraz ich bol e, presídlený len malý počet. E, presné číslo nepoznáme. To, čo sa urobilo v Egejskom mori, to by sme mali urobiť aj v Južnom Stredomorí. Zaznelo tu, čo sme tam ale dosiahli Koľko e, sírských e, utečencov bolo doteraz e, pre rozdelených? Len 5 členských štátov sa zatiaľ podiela na tomto systéme. Pár stoviek z nich bolo relokovaných USA, ktorí toto spôsobili, koľko utečencov prijali. A pani Mogherini ešte naposledy je dobré zachraňovať životy na mori, ale potom e, tí, ktorí e, boli zachrátení, zachránení by mali byť navrátení späť presne podľa australského modelu. Ďakujem. Pán Zver. Dnes predstavujem predlog Európskej komisie. Do zdaj smo v Evropi le gasili požar z različnimi akcijami, kratkoročnimi. V Európe sme e, doteraz e, zažili krátkodobé e, riešenia, ktoré mali riadiť migračný tok, ale až toto riešenie sa blíži k niečomu dlhodobému. Tých 8 miliard využijú čínske štáty na lepšie riadenie migračných tokov a lepšiu ochranu hraníc, na boj proti korupcii a tak ďalej dôležité e, sú tieto body v krajinách pôvodu, kde bude možné e, požiadať o e, azyl. Potrebujeme ale investovať do reálneho hospodárstva v týchto krajinách iba. To by mohlo viesť k tomu, že menej ľudí bude mať záujem o cestu do Európy. Mm, takisto e, by sme mali e, odmeňovať tie štáty, ktoré e, splňajú medzinárodné dohody, ktorým sú zaviazané, ktorí berú naspäť svojich migrantov, nezodpovedné vlády, ktoré nechcú spolupracovať Eh, by nemali ani eh, počítať eh, s obchodnými a vízovými zjednodušeniami zo strany Európskej únie ani s inými typmi podpory. Pán Zver má pre vás, je tu pre vás modrá kartička, akceptujete ju? Áno, ďakujem. Pán kolega, spomenuli ste, že potrebujeme investície do eh, krajín, eh, z ktorých eh, pochádzajú migranti. Myslíte si, že Junckerov plán by sa mohol na takýto program rozšíriť? Druhá otázka. Um, vidíte tu možné prepojenie s činnosťami vonkajšej zahraničnej služby? Ďakujem. Skutočnosťou je, že takáto myšlienka tu existuje, že sa takýto koncept e, plánuje ako Junckerov plán 2. E, začíname mimo Európskej únie. Je to e, prirodzené, že bez zahraničných, obzvlášť európskych investícií, a Európa k rozvojovej pomoci prispieva viac než iné štáty, napríklad USA. Tu nedôjde k hospodárskemu rastu a prosperite v týchto krajinách. A ja si myslím, že takýto fond e, je z dlhodobého pohľadu tým najdôležitejším e, krokom EÚ v zamedzovaní migrácií. Ďakujem, slovo má pán Pancéry. Ďakujem. Úspech e, európskych krokov závisí od pár vecí. V prvom rade migračné, migračná politika, ktorá by bola externá, E, ktorá by bola efektívna na vonok aj e, e, dovnútra, musí rešpektovať ľudské, ľudské hodnoty a ľudské práva. A treba byť, a to hovorím kolegovi Ferhovštátovi, potrebujeme tu mať naozaj skutočné partnerstva, ktoré by boli menej liberálne a založené iba na obchode, kooperácia, ale nie vykorisťovanie. A napokon potrebujeme tu mať dostatočný finančný eh, základ. Musíme tu prekonať eh, existujúce tiene medzi členskými štátmi. A eh, pokiaľ ide o mňa, cesta tých eurodlhopisov, tá by bola uprednostniteľná ale eh, je treba teda aspoň eh, sa zaoberať správnymi formuláciami príslušnej eh, klauzuly, ktorú teraz navrhujete. Ďakujem. Slovo má pán Marias. Je jasné, že na začiatku tohto storočia E, žije čoraz viac ľudí na Zemi a je tu čoraz viac konfliktov a to je príčinou e, tejto migračnej vlny, e, s ktorou sa teraz musí potýkať Európska únia aj členské štáty. Tento trend bude pokračovať a preto treba uplatňovať dohodu s Tureckom. V Turecku dochádza naďalej k násiliu, no a potom je dôležitá aj dohoda z Lavalety. lety podpora Turecka, Libanonu, Jordánska, ale aj afrických krajín je potrebná, aby už tak veľa eh, migrantov neprudilo do Európy. Na to potrebujeme aj spravodlivé prerozdelenie eh, utečencov a migrantov v EÚ. Eh, treba sa k tomuto problému postaviť celistvo. Máme tu chudobu eh, v rozvíjajúcich sa krajinách, preto treba investovať do krajín Blízkeho východu a Afriky eh, pod podmienkou, že tam sa budú dodržiavať ľudské práve. Samozrejme, mnohí zdieľame túto ambíciu e, aj vo vzťahu k tretím krajinám, s ktorými máme už dlhodobé partnerské vzťahy. Chcela by som vás zobrať za slovo. E, za slovo, pokiaľ ide o priority, ktoré ste určili ako prvoradé v texte, pokiaľ ide o záchrana životov na Stredozemnom mori. Už e, posledných 6 dní došlo k hrozným e, udalostiam, keď na mori zahynulo vyše 700 ľudí. Chcela by som navrhnúť, aby ste pristúpili k činom písmenom a aby ste sa neobmedzili iba na slova. Neviem, akým spôsobom by sme mohli robiť e, tieto kroky, pokiaľ by neboli zapojené pobrežné hliadky a pokiaľ by Európska komisia nezabezpečila, Európska únia nezabezpečila kompletnú a dôkladnú ochranu vonkajších hraníc. Je potrebné, aby sme naše slova dali do súladu s našimi činmi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 Pokiaľ ide o túto migráciu a e, riešenie problému utečencov musíme uplatňovať aj ekonomické, e, finančné, e, aj politické prostriedky. My vidíme, akým spôsobom sme orientovaní na budúcnosť. My totiž hovoríme o konci ľudských práv a zdá sa, že chceme v tom, tomto smere pokračovať. Chceme zatvárať naše hranice a toto je hamba. Európsky občania nechcú, aby boli cynicky zatvorené európske krajiny, aby sme v EÚ nemohli dýchať. Potrebujeme serióznu diskusiu o tom, ako e, organizovať e, tieto aktivity, ako prejaviť väčšiu solidaritu voči utečencom. Mali by sme sa vrátiť vrátiť e, za stôl a navrhnúť opatrenia. Ďakujem. Pokiaľ ide o našu odozvu na súčasnú humanitárnu krízu v Európe, musí byť táto odozva a reakcia komplexná. Vyžaduje si aj politické úvahy. Napriek tomu tie prvé návrhy týkajúce sa paktu o migrácii nespomínajú dva dôležité body. Poprvé, nie je v nich žiadna zmienka o ochrane ľudských práv. Zdá sa, že nás zaujíma zaujíma iba to, aby sme sa zbavili súčasných aj budúcich utečencov. Samozrejme, my sme aj pripravení platiť za to, aby sme sa ich zbavili. A druhá vec, ktorá tam chýba, je prepojená s prvou. My e, vkladáme úplnú dôveru do všetkých afrických lídrov, morálnu a ekonomickú. Otázka, ako môžeme dôverovať krajinám, o ktorých sa tu hovorí a ako sme dôverovali Turecku, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. My máme silnú demokratickú kontrolu nad našimi vlastnými postupmi, ale v našich dohodách s tretimi krajinami opakujeme všetky chyby, ktoré sme urobili v nedávnej minulosti. Ďakujem. Um. Lavia, for... Pán Lavia, máte modrú kartu? Príjmete ju? E, teda, teda pani Atkinson. Dobre. Hovoríte o ľudských právach ale nesúhlasíte so mnou v tom, že odvetie ľudských práv e, aktívne pracuje proti nám. V nedávnom programe BBC bol pochybnený Červený kríž, kde sa hovorilo, že ekonomických migrantov meníte na utečencov. A to odznelo aj v Grécku pred troma e, týždňami. Myslíte si, že by sa mali peniaze daňových poplatníkov plitvať na tak takéto účely? Myslím si, že my si tu zamieňame dve veci. Ľudské práva by sa mali všade dodržiavať a pokiaľ tak niekto nerobí, to nie je moja chyba. Ľutujem, ale mali by sme tak robiť. Pán Huken? Ďakujem, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o to, čo sa deje na severnom um, pobreží um, šengenského priestoru, môžem vám povedať, že to je raj pre priekupníkov a um, pašerakov ľudí. E, je potrebné, aby sa tento trend zvrátil ani jedno penny peňazí britských daňových poplatníkov by nemalo byť vynaložené na túto katastrofálnu migračnú politiku. Pokiaľ ide o stredozemné more, tak je potrebné, aby sme my zavracali eh, lode s utečencami naspäť. Eh, eh, Európska únia sa snaží skrývať svoje plány, pokiaľ ide o spoločnú pobrežnú stráž a hraničné kontroly a chce s tým e, výjsť e, najavo, na svetlo až po britskom referende. Ale e, britský ľud sa neskloní a nepristúpi na to, aby museli chrániť územné body EÚ. E, je potrebné, aby sme si vypočuli to, čo plánuje EÚ. Emigračná a migračná politika sa rozhoduje na e, úrovni EÚ, vynakladajú sa na ňu celé miliardy eur a preto má britský ľud právo, ak sa rozhodne odísť. Modrá karta. Pán Huken, máte tu žiadosť o modrú kartu od pána Bogoviča. Príjmate ju? Nech sa páči, pán Blagovič. pritisk. Po 23. júni môžeme očakávať, že naozaj tu vznikne veľmi silný tlak aj na e, migračné toky zo Severnej Afriky. Myslíte si, že aj e, Spojené kráľovstvo bude v nebude už tým pádom čeliť tomuto humanitárnemu problému po 23. júni? A myslíte si, že keď sa nebudete sa toho riešenia zúčastňovať, že sa tento problém už e, stratí tým pádom? E, musím vás opraviť, to je 23. ani 25. júna. Dúfam, že keď opustíme Európsku úniu, Európska únia si vyrieši svoje problémy. My ako ostrovný národ si musíme riešiť svoje vlastné problémy a chrániť svoje vlastné hranice. Ďalším ročníkom pán Fontana na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi poďakovať sa v mene mojej eh, skupiny vysokej eh, zástupkyni pani Mogherini za jej e, slova. Chcem sa teraz vrátiť ale e, k tejto téme. Myslím, že dve veci tu treba e, počiarknúť. Poprvé je pravdou, že sú tu toky imigrantov a je aj pravdou, že tieto toky sú často podporené a často na nich zarábajú obzvlášť organi- organizácie, organizovaný zločin, teroristické organizácie Takže máme naozaj našu morálnu povinnosť eh, tieto eh, toky eh, potlačiť. Na druhej strane je tu podľa mňa nepopierateľné právo aby ten, kto, kto sa narodil, mal možnosť, mal právo vyrásť v tej krajine, z ktorej, z ktorej pochádza Takže treba, aby tieto eh, africké krajiny urobili všetko, čo je v aby títo ľudia tam mohli eh, ostať. A nemali by sme eh, sa spájať do aliancií s krajinami, ktoré nerešpektujú ľudské práva a ktoré sa miešajú aj do našich vlastných politík. Ďakujem slova pán Sinadinos na jednu minútu. Nuž tu je jeden ďalší, ďalší plán, ktorý bude musieť E, by mal riešiť teda príčiny migrácie. Ale chcel by som vedieť, že ako dopadli predchádzajúce plány. Bol tu nejaký úspech alebo nie? E, najhoršie je, že v podstate e, nevieme, že kto vlastne je zodpovedný. My sme celkovo z, zlyhali aj v prípade balkánskych krajín na článok 35. Teraz šengenské dohody sa bude uplatňovať. Teraz máme nový rád miestný plán s tretimi krajinami, na ktorý avšak stále čakáme na to, aby sa splnilo ten rád miestný plán s Tureckom, aby sa toto sa splnilo. Hovoríte o modrej karte pre e, legálnych pristahovalcov e, E, máme tu pritom aj my mladých e, vedcov, ktorí nevedia si nájsť prácu. A na, navyše sú to ľudia, ktorí majú úplne iné, inak nastavené myslenie. Čiže jednoducho niekto bude musieť byť z, alebo zniesť zodpovednosť za tú všetku krv, ktorá bola b, e, b, preliata v Paríži, v Bruseli pri týchto útokoch. A napokon by som ešte chcel povedať, e, kolegovi z komunistickej strany z, z, z Grécka. Tí, ktorí sú za Marxom, patria k vám. Ďakujem, pani predsednička. Viacerí sme už e, viackrát žiadali e, o skutočnú integráciu e, vonkajšej politiky EÚ v oblasti migrácie. Je potrebné, aby sme vystupovali koncepčne a musíme zmeniť zásadným spôsobom náš prístup. Mal by byť založený na troch prvkoch. Poprvé, e, uvažovanie o financovaní. Dobré a osvedčené praktiky, ktoré už existujú, by mali byť lepšie uplatňované. Po druhé, to je otázka účinnosti našich finančných nástrojov je potrebné znížiť počet priorít, aby mali väčší účinok. Druhý prvok. Áno, Afrika je kľúčový kontinent. V oblasti riadenia migrácie treba podporiť e, e, posilnenie kontroly na e, hraniciach a na africkom pobreží. Je nevyhnutné pokračovať takto vo vzájomnom úsilí aj v vo vzťahu k rozvojovej politike. Nesmieme však zanedbávať ekonomické ani obchodné eh, aspekty rovnako ako humanitárne aspekty. Eh, a musíme oslabiť naše úsilie vo vzťahu k krajinám, ktoré nie sú momentálne prioritné. Eh, dve otázky týkajúce sa uplatňovania akčného plánu prijatého vo Lavalete. Aké opatrenia chcete prijať, aby sa e, e, riešila otázka africkej diaspory v Európe a čo mienite urobiť vo vzťahu k juhu, e, južnej časti Stredozemného mora? Ďakujem. Teraz pán Guerrero na jednu minútu. Keď príjmeme tento balíček pre migráciu, tak e, komisia urobila ten správny krok, ktorý je postavený na holistickej strategickej vízii, pričom berie do úvahy aj rôzne aspekty e, migrácie aj na báze dohôd s krajinami, tretí, s tretimi krajinami alebo krajinami pôvodu alebo krajinami tranzitu. Takže ak tu e, existuje 70 miliónov presídlených osôb na celom svete v dôsledku rôznych vojnových konfliktov a my chceme byť eh, tým globálnym hráčom pri prevencii konfliktov. Toto je niečo podstatné, keď chceme bojovať eh, s migráciou. Však keď je ešte tu ďalších 60 miliónov, ktorí sa presídlili kvôli hladu alebo humanitárnej kríze, tak eh, na toto potrebujeme investície, aby sme v týchto krajinách skoncovali s chudobou. Tiež by som chcel pripomenúť, spomenúť ako spravodajca pre e, boj s chudobou tohto parlamentu. Táto otázka sa týka ľudských práv aj uplatňovania humanitárneho práva, a humanitárnych e, aktivít. Ďakujem ďalším rečníkom, im pán Körmel. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ja za ECR a za tieto strany, naše strany by som chcela povedať, že tie opatrenia, o ktorých považujem, dnes diskutujeme, považujeme za správne, avšak zároveň treba povedať, že aj keď je to správne, tá pomoc, pomoc no, je je rovnako dôležitá, aby nám tieto opatrenia e, sme nestratili zo zreteľa. Tu treba hľadať predovšetkým tie opatrenia v Európskej únii. A tu vlastne Európska únia naďalej zlyháva. Stále nemáme jednotný postup ani pri zabezpečení našej vonkajšej hranice. Tiež nemáme jednotné implementáciu práva. Členské štáty konajú alebo sa správajú rôzne. Sú tu štáty, ktoré hovoria, že my môžeme prijať utečencov v neobmedzenom množstve, tak sa aj správajú to, konajú, sú takí, ktorí uplatňujú politiku odmietania a vyhosťovania. A keď by, samozrejme, že e, ako môžeme chrániť vonkajšiu hranicu, to tiež je v podstate e, hádanka, ale my e, mus, to, čo urobíme, čo chceme od Afriky, to musíme ale zabezpečiť aj tu u nás doma. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz pani Mlinár. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja vítam, že komisia e, chce motivovať hľadanie riešenia tejto krízy pomocou finančných prostriedkov. Ale rovna, ja tiež veľmi e, neverím, tak ako sme už aj počuli z Rakúska, že chceme uplatniť ten austrálsky model. To znamená, že e, budeme vrácať e, utečencov, aby, aby sa vracali späť na, na ostrovy, tak tam tiež nebudú dodržané žiadne ľudské, žiadne ľudskoprávne normy. Takže E, ďalej otázka lep, lepšej ochrany vonkajšej hranici na mori. Nie je to vonkoncom také jednoduché. E, aký, aká to má byť, e, aké to má byť riešenie, ktorý e, námorník bude na akej lodi, pod akou vlajkou a podobne. Čiže to nie je také jednoduché, ale také iniciatívy, ako prijalo Rakúsko, my mali sa presadzovať a malo by to prijať ostatné členské štáty. To by nám tiež pomohlo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Chryso Gonos, na jednu minútu. Európska komisia hovorí o pakte pre migráciu a je, že potrebné posilniť vonkajšie hranice, bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačmi a je treba spolupracovať aj s eh, Afrikou, Severnou Afrikou a Tureckom. Avšak toto všetko sú len vlastne eh, riešenia, ktoré akoby sú len ako si zátkou tohto problému ale, alebo bariérov, ale nerieši sa týmto ten základný problém. Základný problém je ten politika šetrenia, navyše neexistujú žiadne demografické politiky, politiky v rámci EÚ a v dôsledku toho sme svedkami toho, že tu máme aj problém s plodnosťou a s pôrodnosťou tu v Európskej únii. Na druhej strane oproti, respektíve oproti iným krajinám, e, ktoré majú, trpia chudobou, Takže my musíme vytvoriť e, viac pracovných miest e, tu pre, mladé, pre mladých a e, pokiaľ ide o zahraničie, musíme bojovať za to, aby na Blízkom východe boli lepšie životné podmienky aj pracovné podmienky. Ak sa to nezmení, to vtedy stále budú migranti. Pani Kato, Scott Kato, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si a uznávam obavu ľudí k sladiska dopadu migračnej krízy, ale myslím, že že to, ako sa o tom hovorí v Británii, to je naozaj nechutné. nechutné. Tu sa strácajú zrtila tri veci. Poprvé kontrola e, vonkajšej hraníc, e, eh, kampaň tí, ktorí e, hovoria za, e, za odchod, sú, hovoria, že nie je možné chrániť vonkajšie hranice. Po druhé azyl, to je centrálna téma tejto celej kampane. Tu odmieta zo solidaritu s krajinami, ktoré sú pod najväčším tlakom a mali by sme spolupracovať s tými krajinami, odkiaľ utekajú utečenci e, pre všetkým e, teda to na Blízkom východe, ďalej voľný pohyb, to je podstatná časť e, spoločného trhu a ak to zrušíme, to bude škoda pre polníky aj domácnosti a prídu o prácu mno, tisícky Britov, ktorí žijú a pracujú po celej EÚ. Ďakujem pekne pani von Storch. She's not here. Next speaker, madam one minute. an african trust fund you want billions from the uk tax Africký e, trust fund, do ktorého by mali prúdiť e, miliardy e, z vrecák britských daňových poplatníkov. My sme už teraz na druhom mieste v rozvojovej pomoci Afrike. Daňoví e, poplatníci e, podporujú mimovládne organizácie, ktoré pracujú vlastne proti želaniam e, európskych občanov a britských občanov. Bola som v Grécku minulý týždeň posolstvo europoslancov za SNT bolo šokujúce. Povedalo sa, že by to viedlo eh, k eh, nepokojom v eh, táboroch utečeneckých. Jediný spôsob, ako môžeme zastaviť aktuálnu situáciu, je zamietnúť Európsku úniu, hlasovať za Brexit 23. júna. Pani Atkinson, je tu pre vás modrá kartička zo strany pána Zdechovského. Akceptujete ju? Vážená pani Atkinson, súhlasíte s názorom niektorých ľudí, ktorí sú za zotrvanie Veľkej Británie v Únii, že tí, ktorí chcú vystúpiť z Európskej únie, často nepoznajú fakty a hovoria nezmysly. Vy si tu napríklad tvrdili, že v Líbe sme za otvorenie e, hraníc Európskej únie. Kedy ste boli naposledy na zasadnutí výboru Líbe? Kedy ste počuli, eh, že by sme tam niečo takéto boli povedali? Ďakujem, pani Atkinson. Bola som sa som v pred pár týždňami, eh, kde zástupcovia mojej eh, skupiny diskutovali o konferencii. Predtým ja špecificky som sa spýtala niečo k dohode s Tureckom. E, bola som úplne e, ignorovaná. Timothy e, Kirkhope zamedzil našej skupine, aby sme predostreli náš návrh. A keď som bola v táboroch migrantov, presne to tam zaznelo, musíme otvoriť naše hranice, musíme spolupracovať s komisiou, aby sa otvorili hranice. Takéto bolo stanovisko europoslancov za SNT. E, takéto posolstvo sa nemôže e, e, vysielať, je to nebezpečné, zaznelo. Ehm, to by bol naozaj nesprávny signál pre Afriku a tie zvyšné milióny, ktorí chcú prísť do našich krajín a my si to jednoducho nemôžeme dovoliť. Ďakujem. Slovo pán Korvin Mike na jednu minútu. Ďakujem pekne. Problém nespočíva v tom, že nás za, zaplavujú migranti, avšak sú to e, neskutoční migranti. Musím vám povedať, že oni skutočne vlastne nechcú pracovať, oni chcú v podstate len tie príspevky. A e, ja ja nepovedal aj e, diplomat, že teda e, Európu zaplavujú práve, e, práve africkí e, africká chudoba a nezamestnaní ľudia, ale my musíme, respektíve nevzdelaní ľudia, avšak e, je treba im e, prestať vyplácať e, dávky a príspevky a jednoducho ich donútiť pracovať a jednoducho musíme ísť dobrým príkladom a musíme poskytnúť prácu predovšetkým našim občanom. Ale však tu ja celý čas uh, uh, som to, od niečo takéto v tejto sále ešte uh, nepočul. Mali by ste nás rešpektovať a nepoužívať nevhodné uh, výrazy uh, počas vašej práce na plene. Myslím, že je to otázka rešpektu. Chcete niečo povedať? Dobre, pán Mike, e, je e, tu pre vás modrá kartička. Akceptujete ju? Yes, go ahead, madam. No, bol to diplomat z Konga. Pán Korvin Mikke, chcela by som vedieť, o aké fakty sa opierate, keď e, hovoríte to, čo ste práve povedali. Viete, koľko eh, hodnot odišlo z afrického kontinentu počas eh, tých eh, posledných stáročí napríklad? Nebardzo, nebardzo rozumiem. Na... Neviem, či presne rozumiem, v čom spočíva vaša otázka. E, a prečo sa rozvíja veľmi dobre Amerika a prečo sa takto nerozvíja Afrika. Ja jednoducho viem niečo o emigrácii z Afriky, a viem, ale viem, že keď sa platí ľuďom za to, že nepracujú, tak e, dochádza k demoralizácii. To je všetko. Ľuďom treba hlavne poskytnúť prácu a nie len príspevky zadarmo. Ďalším rečníkom na pol minúty pán Engel. Ďakujem, pani predsednička. Nie vždy je eh, potečne všimnúť si eh, tú mieru realizmu, eh, ktorú, ktorú sa vyznačujú niekedy diskusie tu. A posudzujúc z počtu odkazov na daňových poplatníkov zo strany britských eurospektikov, Nuž, z akých e, humanitárnych dôvodov by sme im mali e, e, želať hlasovať, hlasovať za teda Brexit. Myslím si, že potom by neboli ani oni financovaní z európskych zdrojov, to by tiež mohlo mať prínosy pre britských daňových poplatníkov. Chcem veriť pani vysoká predstaviteľka, že to, čo ste nám popísali, bude postačovať, ale myslím, že tomu tak nebude migračný e, pakt pre e, určitý e, počet afrických krajín to môže fungovať, ale na to, aby ste podporili hospodársky rast, dynamiku, na toto postačovať nebude tých 500 miliónov, ktoré sme mali presunúť z rezervy e, roz, e, rozvojovej pomoci EÚ. To je menej než investícia do istej železničnej e, trate zo strany Číny v Mombaze. Takže to hovorí o tom, ako chceme vlastne podporiť skutkami slova ja by som si želala, aby sme e, naozaj podporili africkú renesanciu, ale s týmito e, prostriedkami, obávam sa, e, to nebude postačujúce. Ďakujem. Slovo má na jednu minútu pán Demonte. Pani Demonte, ďakujem, pán predseda nedávne tragédie v Líbii aj na Kréte ukazujú, že e, e, tá naliehavá situácia, ktorú sme tu mali, sa neskončila. Nie je, ukazuje sa, že tou voľbou migrantov je zatiaľ e, prekročenie Strozemného mora na to, aby sa dostali do Európy. Európska únia sa teraz snaží vytvoriť si novú spolu pôvodu a tranzitu migrantov pomocou infraštruktúrálnych projektov a zdrojov, ktoré budú pochádzať nielen z komunitárneho rozpočtu. To je určite dobré východisko na zlepšovanie eh, prístupu EÚ eh, v oblasti migračnej politiky. Fenomén migračných eh, tokov do Európy sa určite nevyčerpá krátkodobo. Bude potrebné, aby sme k zmene situácie prispeli všetci na to na celoeurópskej úrovni nemôže to ísť iba o kroky pár málo členských štátov. Ďakujem, slovo má pán Zile. Komisár, viceprezident Kungs, Eiropas komisija atgriežas pie pārbaudītām eh, metodēm, kā tas ir noticis iepriekš. Európska komisia sa, eh, by sa, sa vracia k osvedčeným, by sa mala vrátiť k osvedčeným metodám, ktoré použila vo vzťahu k migrácii z Maroka z ďalších krajín eh, pred desiatimi rokmi. Pani Mogherini hovorila, že sa zmenila situácia, že migračná kríza už nie je len kríza EÚ, že to je globálna kríza. To je pravda, ale pravda je aj to, že namiesto pomoci pomoci Severnej kraj Afrike by sme mali investovať, ale pokiaľ ide o vyjadrenia EÚ o migrácii, tieto sa takisto zmenili, pretože e, hovorilo sa, že všetci migranti by mali mať svoje miesto v EÚ, lebo majú svoje miesto v európskej ekonomike, že by mali byť pritiahnutí do ekonomiky a na pracovný trh. Ale keď sa snažíme rozdeliť e, žiadateľov azyl medzi členské štáty, tak staviame jeden členský štát proti druhému. A takisto musíme mať na pamäti, že ani zločinecké organizácie nestratili zo zretela takýto lukratívny biznis. Pán Pát. Ehm, systematický prístup k migračnej kríze je veľmi dôležitý a preto sa eh, sú vítané všetky kroky. Je jasné, že Európska únia ani svet neurobili dosť na to, aby si utečenci mohli nájsť eh, bezpečné útočisko a domov v iných krajinách. Napríklad sírsky utečenci v Libanone a v Jordánsku môžu posielať svoje deti do škôl a majú tam služby, ktoré ktoré by im po skončení vojny umožnili vrátiť sa domov. Mnohí z utečencov nechcú prísť do Európy, sú nútení tak robiť. Európska únia by mala poskytovať oveľa väčšiu pomoc utečencom, ale to by mala robiť čo najbližšie k ich domovským krajinám. E, tak sa môže zmierniť tlak na Stredozemné more. Ak sa nevytvoria takéto podmienky pre utečencov, nepomôže nám žiadna dohoda s Tureckom alebo inou krajinou, pretože utečenci si vždy nájdú iné a nebezpečnejšie cesty. Pán Silikojs. Vážení kolegovia, v súčasnosti hovoríme o nových migračných cestách. Situácia sa z minúty na minútu zhoršuje ehm, ehm, mnohí ľudia, vrátanie žien a detí hynie. V posledných týždňoch e, na, v Stredozemnom mori zahynulo vyše 900 ľudí. Toto je nepriateľná situácia. Nie je možné, aby oficiálnou politikou EÚ bolo zatvorenie hraníc. A, a situácia je tragická. Dokonca aj tí ľudia, ktorí sú zachránení na mori, musia potom čeliť e, tragickým podmienkám v hotspotoch ktoré sa menia na koncentračné tábory. Aby sa to všetko skončilo, je potrebné, aby sme prestali s prázdnymi sľubmi a aby sme hneď pristúpili k vytvoreniu spoločného azylového systému. Musíme vytvárať, vytvárať bezpečné, legálne cesty a musíme takisto zavádzať permanentný systém premiestnenia a presídlenia utečencov. Je nevyhnutné, aby sme v miestach, kde sa títo ľudia zdržujú, zdržujú zabezpečili dôstojné ľudské podmienky. E, e, tá, tento Európsky parlament, keď hovoríme o migračnom pakte, e, sa zdá, že Eh, je v problémoch. Myslím si, že tento pakt eh, znamená otvorenie dverí pre tzv. legálne formy migrácie, ale Ehm, tu sme vystavení vydieraniu Erdogana a, a takisto je potrebné e, zvýšiť dane, pretože témov je viac peňazí, treba vložiť do riešenia problému migrácie. Zlyhanie Schengenu, zlyhanie otvorenej politiky a otvorených hraníc EÚ by nás nemala odvádzať od skutočnosti, že je potrebné e, mať menej menej než viac politiky EÚ vo vzťahu k migrácii. Ehm, ďakujem, pán ehm, predsedajúci. Nebývalá migračná kríza z posledných rokov jasne ukázala, že ani jeden členský štát ju nedokáže riešiť samo sebe. Je potrebný koordinovaný, koordinovaný európsky prístup a spolupráca krajín. Pritom si však myslím, že EÚ musí e, konať pozdĺž nasledujúcich troch línií. Poprvé, musí rozlišovať ekonomických migrantov a utečencov od e, a tých, ktorí hľadajú lepší život, ale musí ich rozlišovať od tých, ktorí e, majú legálny prístup k EÚ alebo právo. E, e, e, takisto nesmieme dopustiť, aby tí, ktorí nelegálne prekročia európske hranice, dostali rovnakú podporu ako tí, ktorí majú legitimné právo žiadať o azyl. Takisto by európske krajiny aj európske hranice mali byť e, účinne chránené na základe podpísania readmisných dohôd s dotknutými tretími krajinami. Takisto myšlienka vytvorenia hotspotov mimo hranic EÚ by podľa mňa zmiernila migračný tlak na EÚ, pretože len tí, ktorí majú nárok na medzinárodnú ochranu, budú môcť vstúpiť do EÚ potom, ako im bude udelený azyl v súlade s Európskym európskou legislatívou. E, migračná kríza si bude od EÚ vyžadovať nové opatrenia a posilnenie medzinárodnej spolupráce. Ďakujem. Ďakujem. E, ja vítam toto oznámenie aj e, tie priority, ktoré v ňom boli uvedené, pokiaľ ide o rokovania s Tureckom. Jeden členský štát prispel len 80 e, miliónmi k 1,4 miliardy trustového fondu pre Afriku. Rozvojová pomoc by nemala byť odkláňaná tam, kde e, nie je potrebná. E, e, takisto súčasť, by sme mali o euroobligáciách uvažovať ako o súčasti tohto paktu. Nemali by to byť finančné obligácie, malo by to byť niečo, čo je prejavom solidarity. Takisto na COP21 boli prijaté isté záväzky týkajúce sa klímy, ako aj daní z finančných transakcií a a toto všetko by malo e, byť použité na riešenie nových finančných výziev nie je možné, aby sme vyjednávali o životoch ľudí, ale EU robí presne to, pretože prepája vízové aj obchodné e, ústupky s touto problematikou. 86 e, utečencov sa nachádza na juhu a nesnaží sa dostať do Európy. A je potrebné, aby sme zlepšili život a možnosť obživy týchto ľudí a aby sme tak predišli ich snahe opustiť svoju krajinu. Tomu by sme mali poskytnúť našu podporu. A napokon e, oznámenie upadlo do rovnakej pasce ako predtým, pretože vychádza z toho, že e, európska vonkajšia politika by mala byť účinnejšia než niektoré konkrétne opatrenia. Ale pokiaľ ide o diplomatickú úlohu EÚ pri riešení konfliktov e, a úlohu humanitárnych organizácií, tu je potrebné nielen hovoriť, ale aj konať. Eh, pokiaľ ide o túto aj ďalšie otázky, má eh, pani eh, podpredsednička komisie aj komisár Timmermans našu plnú podporu. Je to otázka modrá karta na vás pána Korvina Mike. Ja nechcem, pán predseda, odpovedať otázku pána Januša Korvimikého, takže ja nesúhlasím. Dobre, nemá mod, nepožiadal modrú kartu, chcel, uh, sa, fa, mal faktickú poznámku, nepovedzte o čo ide. V, v mojom prejave sa použilo slovo Eh, shit, ja som v Polsku nepovedal, povedala som šambo, to je v, po anglicky je to niečo ako žumpa a po nemecky bolo abšam, takže mm, ja nie som zodpovedný za preklad, ktorý ste vyčítali. Samozrejme, rozumieme. Nebolo to aj tak veľmi príjemné, čo ste povedali. Pôjdeme ďalej. Pán Sulík. Ďakujem. Politické elity Európskej únie sú príliš slabé, aby e, naozaj chránili EÚ. Radšej chcú platiť iným krajinám, aby e, nám e, od nás držali migrantov ďalej a to je pokrytecké aj nebezpečné, lebo e, tým e, sa stávame závislými od nich. Zatvorenie macedónskej hranice e, znížilo, bolo, bolo, bolo, bolo tým, čo naozaj znížilo počet týchto migrantov. Taliansko musí pochopiť, že ono tiež musí zatvoriť svoje hranice, inak to urobí Rakúsko na Brennery je ilúziou myslieť si, že nejaké prerozdeľovacie mechanizmy alebo e, e, sankcie e, alebo nejaký mechanizmus podpory v Afrike veci vyrieši. Áno, pomáhajme ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, ale pomôžme im e, tam väčšina občanov EÚ je proti masovému pristahovalectvu. Ak dnešné politické elity to e, nepochopia a e, nepodarí sa im ochraniť ľudí, budú ľudia voliť extrémistov nie preto, že by boli sami extrémistami, ale preto, že politické elity zlyhali. Ďakujem. Je to modrá karta na vás, pán Sulik? Karta. Parakalo. Ďakujem, pán predseda. Keď hovoríte, že Taliansko by malo zatvoriť hranice, e, čo to znamená? Má na mori e, vlastne odvracať e, ľudí, ktorí prichádzajú cez more, more z miest, kde vládne vojna, násilie, sú tam ženy, deti. Čo tým myslíte, keď hovoríte, že Taliansko má uzatvoriť svoje hranice? Nemusíte ich e, naspäť e, do mora e, vrhať ani ich strieľať, stačí ich vrátiť tam, odkiaľ prišli. Tam musí však ale Európa zriadiť centrálne tábory, ako napríklad také existujú v Líbii alebo v Turecku, Podobné môžu byť aj v Líbii, aj v, Líbii, v Libanone sú podobné. Toto je riešenie, ale nie všetkých tu porozdeľovať v Európe a potom ich e, vrátiť späť ako nejaký balíček zálondo. Tak toto nefunguje. Teraz má slovo pán Telička. Vice uh, uh Vážená pán podpredseda, e, zmluva s Tureckom celkom nefunguje ale vidíme, ako prebieha reorganiz- reorganizácia, čiže na, teraz to prešlo všetko na cestu, ktorá je smrteľnou a oveľa riskantnejšou. by, môžeme tu diskutovať ešte dlho a mnoho netoho, dnes na detailoch si možno nerozumieme, tak sa nedohodne zhodneme, ale tento krok už je krokom vpred myslím si, že je potrebné zabezpečiť kontrolu migračných tokov a tiež nevidím problém s tým, že hľadá sa riešenie e, v tých e, základných príčin tej migrácie, čiže je treba to riešiť s Tureckom. Ja by som chcel po, rád povedať, chcel povedať, že to je správny prístup, ale nebude to fungovať, keď nebudeme mať e, jasnú a prísnu politiku návratu a na tomto musíme pracovať naozaj intenzívne, tak aby sme dosiahli rovnováhu a ak sa nám to podarí, tak napokon sa nám do, podarí dosiahnuť tú jednotu, ktorú potrebujeme, aby sme našli európske riešenie a myslím si, že až v tej fáze fáze, keď e, e, sa dokážeme dohodnúť, tak tá polarizácia názorov sa vytratí. Teraz má slovo páni Bizotto. Ďakujem. E, sme už unavení počúvať stále to isté, pani Mogherini, z vašich z úst pána Renci, Renciho do e, Talianska prichádzajú stále noví migranti, za to nás voláte mig- e, rasistami, populistami, ale e, vy ste zatiaľ iba rozprávali a nič neurobili a schovávate iba hlavu v piesku. Hovoríte, že migrantom treba pomôcť všetkým. Hambite sa, pretože klamete obyčajných ľudí, ste komplicmi tejto masovej invázie. Migračný pakt bude zase iba e, klamstvom, ako bol e, klamstvom aj Junckerov e, plán pre, pre rozdelenie utečencov. Stále sa iba rozpráva a každý deň pokračuje invázia tisícov nelegálnych migrantov do Talianska. Musíme zatvoriť naše hranice. Ďakujem, slovo má pán Brok. Ďakujem, pán predseda, eh, pán podpredseda, eh, kolegyne, kolegovia. Ako tak eh, počúvam niektorým z nás, musím povedať, že tí, ktorí nechcú mať žiadnych utečencov, chcú zabrániť všetkým opatreniam, ktoré majú brániť príchod utečencov. A pán Sulík, to je naozaj veľká nehanebnosť. Vy ju skutočne zosobňujete Dohoda s Tureckom znamená, aby eh, už eh, neprofitovali eh, prevádzači a aby sme pomohli ľuďom, ktorí sú v Turecku vďaka tým 6 miliardám. A to začína fungovať. To treba povedať jasne. A s tým vrácaním týchto ľudí, keď s týmito krajinami nemáme príslušné dohody, ako to má všetko fungovať. No a e, teraz e, táto migračná dohoda, uh, migračná dohoda ide tu naozaj o rozvojovú pomoc. Treba pomáhať a vytvárať napríklad aj rozumné podmienky v utečneckých táboroch v blízkosti krajín pôvodu týchto ľudí, aby nemuseli utekať ešte aj z týchto táborov. Ja si myslím, že tu je veľa rozumných bodov. Keď sú ľudia na mori, treba ich e, zachrániť a e, treba, aby sa dostali naše územie niečo iné ako e, kresťan nemôžeme akceptovať. A prosím, pokračujte s vašim návrhom a pretavte ho do praxe. Ďakujem, pán Brok. Pán Brok, Vyprovokovali ste viacero žiadostí, modrú kartičku, iba jednej vyhoviem. Tak to sa prihlásil ako prvý, a tým je pán Kristaja. Pán Solík, pán Telička, vy ste sa e, prihlásili až neskôr, okrem toho ste sa aj zaradili do diskusie. Pán Brok, akceptujete túto modrú kartu? Dobre, takže mám Kristaja 30 sekúnd la acele state care nu vor să primească e, migranți. Aș dori să vă întreb cum komentați poziția intrans... Eh, ja by som sa chcela v súvislosti s migrantmi spýtať, eh, aké, akú pozíciu má v tomto smere eh, pán Romanis? V prvom rade som nehovoril o krajinách, ale o niektorých kolegoch, ktorí sú proti utečencom a zároveň aj proti opatreniam, ktoré majú zabrániť tomu, aby utečenci prišli a po druhé, som toho názoru, e, že nám e, to nejakým spôsobom podarí e, znížiť počet utečencov, že bude ľahšie hovoriť aj o relokácii. A potom Eh, si myslím, že by bolo eh, treba konštatovať, eh, keď sa budeme venovať príčinám v týchto krajinách, skončiť vojny, vyriešiť rozvojové problémy, že toto je ten rozhodujúci prístup a nie nechať ľudí topiť sa na mori alebo vytvárať múry a ploty na Brenneri, či v Macedónsku, Grécko a Taliansku sú veľké európske kultúrne krajiny a nechceme, aby sa z nich e, e, zmenili, e, zmenili sa na utečenské tábory, aby toto vyzeralo s múrmi ako v, počas studenej vojny. Slovo pán Papadakis. Ďakujem, pán predseda. Tento nový pakt nevedie k tomu, aby sa vytvorili nové opatrenia e, na prekonanie migračnej krízy. My ako Európania potrebujeme e, zabezpečiť solidaritu Potrebujeme e, uľahčiť situáciu tých krajín, e, ktoré sú najviac postihnuté. Zároveň treba chrániť ľudské práva. Migračná politika musí byť zjednotená a potrebovať legálne e, dvere pre legálnu migráciu. Toto všetko musí byť súčasťou takéhoto nového paktu. Vonkajšie hranice e, musia byť spoločne spravované a treba e, e, zabrániť e, kriminálnym organizáciám v tejto oblasti. Ďakujem slova pán Lavia, ďakujem pán predseda, ďakujem a pánom podpredsedom komisie za dnešný návrh. Myslím si, že ide správnym smerom. Musíme zahájiť proces investícií do krajín pôvodu utečencov, aby sme zabezpečili, že ostanú eh, na tomto eh, mieste, aby tam boli eh, dané aj podmienky pre ďalší rozvoj. Vieme, aké sú africké čísla, ako sa zvyšuje populácia v Afrike. O 30 rokov by tieto toky mohli enormne sa zvýšiť. Takže toto je to obdobie, v ktorom musíme začať konať a musíme vytvoriť stabilné vzťahy s týmito krajinami Neviem, či 500 miliónov bude postačovať, ale je to prvý krok správnym smerom. Ale určite toho musíme urobiť oveľa viac. E, pán popredseda Týmermans hovoril o e, mixe pozitívnych a negatívnych e, stimulov. Rád by som počul aj z tej negatívnej stránky, čo robiť s krajinami, ktoré sa plne nepodelajú na procesoch a nechcú sa podieľať, pretože všetci sme európskymi krajinami E, nemôžu tu byť penalizovaní niektorí iba preto, že sú bližšie alebo ďalej od e, hranice. Takže treba aby tu boli negatívne e, stimuly aj pre tých, ktorí sú proti navrhovaným procesom a nespolupracuje na tejto spoločnej európskej operácii. Pán Lavia, je tu modrá kartička zo strany pána Frunzuliku na 30 sekúnd. Nech sa páči. Uh, um, uh, Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, uh, kvôli ekonomickej situácie, sociálnej eh, situácie, občianským vojnám, ktoré eh, sa dnes dejú v niektorých krajinách Afriky, Európa eh, bude zažívať väčší a väčší prílev migrantov v budúcich rokoch, ktorí budú prichádzať obzvlášť z Afriky. Nemyslíte si, že napokon Európska únia Eh, bude musieť prísť dlhodobou stratégiou a politikou, eh, ktorá by riešila túto skutočnosť. Nede tu len o praktické opatrenia alebo efektívne riešenia, ktoré sa majú implementovať teraz. My potrebujeme dlhodobú eh, stratégiu pre toto. Ďakujem, predržajte sa prosím 30 sekúnd, ktoré máte k dispozícii. Ďakujem, pán kolega, za vašu otázku. Nuž, stratégia, o ktorej hovoríme, nie je eh, krátkodobou. Hovorí sa tam o investíciách v afrických eh, krajinách. Určite to, to nebude návratové z krátkodobého hľadiska. Eh, máme tu program, ktorý sa musí týkať viacerých rokov. Mal by to byť miliardový balíček. Mali by sme toho pravdepodobne urobiť ešte viac, aby táto stratégia bola efektívna. Takže súhlasím, že potrebujeme dlhodobú stratégiu, pretože E, na, krátkodobé riešenie e, sú tu iné nástroje. Ďakujem, slovo má e, pani Rodriguez. Vášení predsedovia kolegovia, myslím si, že voľba je jasná. Ale bo zostane Európa silným, silným kontinentom, a, e, alebo, bude, alebo vytvorí partnerstvo s ďalšími krajinami pre podporu e, roz, rozvoja, pre lepšiu ešte zvládanie e, pristahovalectva na podporu utečencov. Takže toto všam, samozrejme je veľká firma, veľký podnik, veľký podnik, ktorý vyžaduje veľké investície. Ale chcela by som zdôrazniť, že investície predstavujú pracovné miesta. Mnohé nové pracovné miesta sa dajú vytvoriť tak pre mladých mladých ľudí aj v susedných eh, krajinách, teda aj v Európe, aj v susedných krajinách. A myslím si, že mali by ste použiť tento argument nových pracovných miest, ktoré by mohli prísť eh, touto iniciatívou, aby ste presvedčili členské štáty, aby do toho dali viac peňazí. Lebo my potrebujeme viac príspevkov z strany členských štátov a dovolte, aby som povedala, že doteraz ehm, mladí ľudia v Európe to veľmi dobre chápu a zdieľajú túto víziu v tomto smere majú množstvo iniciatív a je mojou cťou, že môžem oznámiť, že čoskoro sem prídu organizácie mladých ľudí, ktoré prídu v návrhmi presne v tomto smere. Predseda, ďakujem pekne, pani Rodriguez. Je tu modrá karta pána Teličku. Akceptujete ju? Takže ale nemôžem vám poskytnúť možnosť modrej karty, lebo už e, máme málo času a e, meškáme s e, časom, takže ďakujeme za to, že ste to pochopili. A teraz má slovo pán Rankel na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som chcel vyjadriť spokojnosť e, s stanoviskom komisie aj s tým, že e, vyjadrila e, našla prostriedky. Na jednej strane chceme zachraňovať ľudské životy, tu nesmieme váhať a musíme využiť všetké prostriedky, ktoré máme, aby sme zachránili ľudí v stredozemnom mori. To je povinnosť jednoznačná, o tom nikto nediskutuje, ale netreba tiež nezabúdať na štrukturálne faktory. E, myslím si, že sa e, v Blízkom východe sa ako e, v Jordán je treba dosiahnuť dohody a takisto je to dôležité aj v prípade Afriky. Ja som Portugalec, ktorý pozná veľmi dobre situáciu v Afrike a viem, ako budú vyzerať migračné toky v najbližších rokoch tak e, to nám bude trvať ešte veľmi dlho, alebo niekoľko rokov, tak si myslím, že mali by sme konať predovšetkým v subsaharskej Afrike. A preto aj komisia sa uberá dobrou cestou. Myslím si, že členské štáty EÚ nakoniec budú musieť e, tomuto prísť pristúpiť a otvoriť e, svoje hranice aj pre utečencov, ale keď chcú e, dostať krízu pod kontrolu, tak budú musieť podpísať sa pod e, tento návrh komisie a držím vám palce. Nie je ľahko v tejto chvíli vaše stanovisko chrániť a stať si za ním. Ďakujem pekne, pán predseda. My teraz uzatvárame partnerské vzťahy s africkými krajinami. A však e, chudoba v Afrike tu neexistuje, len teraz bola tu už odjak živá. A však myslím si, že tiež ani mrzí ma, že už ani solidarita med členskými štátmi už e, ďalej neexistuje. A súhlasím s tým, že migračná kríza nie je len európskym problémom a podporujem tento globálne riešenie, ale kladem si otázky, aké sú dôsledky e, pri e, predstave tejto dohody pre, a to, aký je dopad pre tie členské štáty, ktoré nes, nesúhlasia alebo nebudú spolupracovať e, alebo nezúčastnia sa. Musíme naozaj chrániť hranice a to spoločne aj s Afrikou a tiež nesmieme, aby sa dostala aj pomoc do nesprávnych rúk. Musíme sa uistiť, že naozaj máme spolahlivých partnerov v Afrike a, a e, pretože musíme takisto aj posilniť tú zákonnú e, zákony to. Balkánska cesta už je zatvorená, ale hľadajú sa stále nové migračné cesty a stále e, vši hľadajú nové možnosti. A e, to s, je jednoducho, musíme teda pomôcť e, ľuďom, aj tým, ktorí žiadajú o azyl, aj by mohli teda zžereť o eh, azyl aj cez Skype napríklad a musíme takisto budovať aj spoluprácu s Afrikou, pretože musí byť, eh, mať lepšie politické aj hospodárske kontakty s Afrikou. Pán Vojkt eh, tiež vám chce položiť modrú kartu, avšak pán Vojkt, vy ste už dnes vystúpili, takže obávam sa, že vám nemôžem poskytnúť priestor Podobne ako pánovi Taličkovi som neposkytol priestor. Ja si uvedomujem, že je tu veľký záujem o túto diskusiu, avšak už naozaj meškáme s časom, pán Kirkos. Ανάπτυξης της σε συνδυασμό με την τεράστια φτώχεια v Afrike dochádza k populačnej explózii a táto v kombinácii s chudobou a vojnami znamená, že musíme čeliť nasledujúcim otázkam. Môže masívne, ja tu hovorím o miliónoch Afričanov, ktorí chcú prísť do Európy, môže teda Európska komisia e, riešiť túto vec, hovorí, e, dáva takú dvojatú, dvoj, dvojakú odpoveď, hovorí, že nie, ale zároveň e, hovorí o potrebe zvýšiť spoluprácu a stimuli pre krajiny v Afrike a v našom susedstve. Pokiaľ by tieto plány mali niečo zmeniť na súčasnej situácii, kedy dochádza k plitvaniu peňazí, e, treba posilniť transparentnosť. A myslím si, že pokiaľ by sa tak stalo, európsky návrh by bol hodnotný a užitočný. V opačnom prípade by sme jednoducho prijali mechanizmus na prenos peňazí lídrom ľudí a ľuďom, osobám, ktoré majú mocenské pozície v Afrike bez toho, aby sa riešil tento problém. Ďalej, tu mám na zozname, e, ročníko mám pani Šlajn. Ďakujem. Bez pochyby je potrebný investičný plán pre Afriku, ehm, takýto program kooperácie, ale zdá sa, že tento návrh eh, chce iba posilniť kooperáciu a schopnosť tretích eh, štátov, aby zamedzili eh, ľuďom, ktorí utekajú pred chudobou a vojnami, aby sa dostali na naše pobrežia je tam rozpor, e, ktorý ide proti zmyslu e, spolupráce a to môže podriť e, vzťah za tretimi krajinami a ten by mal vychádzať zo vzájomného rešpektu. Pokiaľ ide o finančné zdroje pre manažment hraníc, nemali by sme zvyšovať nerovnosti, ale ich, snažiť ich znižovať. Treba prestať už len rozprávať, ale konať Mnoho z toho, čo bolo slúbené doteraz, nebolo zrealizované, takže e, toto nie je e, riešenie a pritom európske vlády napríklad odmietajú zrealizovať e, tie riešenia, ktoré už boli doteraz prijaté. Ομιλητών και προχωρούμε στην διαδικασία του Ďakujem a týmto sa dostávame k postupu Catch the Eye. Máme tu 17 žiadostí o slovo. Je každému jasné, že nemôžeme uspokojiť všetkých 17 záujemcov. E, vypočujeme si 5 z nich každ- po jednom za každú politickú skupinu. E, pán Kelly ako prvý. Ja e, počúvam túto rozpravu od samotného začiatku. Samozrejme, tá téma je veľmi kontroverzná a zároveň kontroverzné sú aj jej výsledky. Ale zároveň treba pochváliť komisiu, pretože sa venuje tejto veľmi náročnej otázke a pochváliť ju treba aj za líderstvo, ktoré v mnohých prípadoch pokrivkáva. E, nové partnerstva s africkými štátmi dávajú zmysel, takisto obchodná politika by sa mala použiť ako páka a e, takisto je potrebné e, vniesť viac poriadku do celého systému s tým, že treba podporovať legálnych a nie ilegálnych pristahovalcov. Priznávame, že je to globálny problém a rovnako ako COP21 Európa nie nemôže vyriešiť všetko sama. A rovnako ako v prípade COP21 potrebujeme globálnu dohodu na čelenie migračným tokom, najmä v prípade tých, ktorí unikajú pred um, vojnou. Ďakujem, pán predseda. Ja Ehm, som v tomto parlamente už 3 roky a hovoríme o migrácii, o jej príčinách, o problémoch. Ehm, ehm, vďaka novým e, krokom by sa mala zlepšiť situácia týchto ľudí a mali by sa zachraňovať ich životy v Stredozemnom mori a mali by sa riešiť príčiny spôsobujúce nekontrolovanú migráciu do Európy. Ehm, komisár hovoril o programoch pomoci pre africké krajiny, o investíciách do súkromného sektora, ako aj o finančnej pomoci ehm, mali by sme si dať pozor na to, aby miliardové investície a pomoc sa pretavila do pomoci pre občanov. V opačnom prípade sa problém nevyrieši. Ďakujem. Pán Cabasi. Ďakujem, pán predseda, zastupca komisie ehm, Reakcia Európskej komisie na migračnú krízu a na prílev nelegálnych utečencov eh, bola eh, neúspešná, eh, pretože väčšina takýchto utečencov sú nie utečenci, ale sú to nelegálni migranti. Čo sa stane, keď sú títo ľudia, keď títo ľudia dostanú po, povolenie k pobytu? pobytu. A čo možno povedať o dohode s diktátorom Erdoganom, ktorý každodenne porušuje ľudské práva? Zlyhaním bolo aj to, že ste slúbili miliardy tejto osobe e, ako výkupné, mám na mysli Erdogana E, kolegovia, ktorí hovoria, že môžeme privítať všetkých utečencov, e, zoberte si teda takúto rodinu migrantov k sebe domov a postarajte sa o nich. Ďakujem. Ďalší. Ja e, si myslím, že je potrebné prijať v Európe jasnú stratégiu a víziu. Dnes tomu tak nie je, ale treba konať v dvoch smeroch. Poprvé, potrebujeme skutočnú rozvojovú politiku e, a, a je potrebné, aby sme prehodnotili svoju rozvojovú politiku s tým, aby bola účinnejšia. Po druhé, treba e, vytvárať legálne trasy pre ekonomickú migráciu. Toto je jediný spôsob boja proti nelegálnej e, e, migrácii pretože e, máme takýmto spôsobom možnosť zamestnať e, ekonomických migrantov, ktorí sa môžu po niekoľkých mesiacoch vrátiť domov, ale pri nelegálnych migrantoch to nie je možné. možné. Európa by mala napokon dospieť k nejakej odpovedi na túto otázku. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pani eh, Mogherini aj pán Timerman spravili dobrú voľu. Eh, pán Peter bol veľmi výrečný, ale neviem, či hovoril za členské štáty. Utečen, utečenci na ceste z Afriky zomierajú a e, preto e, udržateľná rozvojová pomoc pre Afriku je spravodlivé riešenie. E, chcel by som sa spýtať, aké záruky má Európska komisia či členské štáty zmenia svoju e, zahranično-obchodnú politiku vo vzťahu k Afrike. Bez takýchto zmien nebude možné dosiahnuť žiadnu zmenu. Čiže končíme z Catch the Eye. Za Európsku komisiu bude hovoriť pani podpredsednička, pani Mogherini. Ďakujem, pán predseda. Keď, si, keď počúvam niektoré z týchto e, komentárov, musím úprimne povedať, že e, Zrejme si niektorí poslanci nedôkladne naštudovali náš návrh dnes popoludní sa tu miešali mnohé rôzne veci. Ehm, dostali sme na začiatku otázku, či tu nejde o duplicitu e, dohody s Tureckom. Nie, tá situácia je úplne iná. Ako, povedala ako povedalo Francúzsko, hneď na začiatku, z Turecka prichádzajú predovšetkým sírsky utečenci, títo by mali byť podľa možností len dočasní utečenci, mali by to byť žiadatelia o azyl. A E, nemožno vytvoriť jediný e, medzinárodný právny rámec, do ktorého by sme mohli všetkých takto e, umiestniť. Takáto je realita našej dnešnej politiky. My totiž používame taký skôr, skôr núdzový mo- model. Ale my navrhujeme niečo úplne iné. S Afrikou máme spoločné záujmy. Chceme pracovať na rozvoji tohto kontinentu v partnerskom vzťahu. A keď e, sa pýta niekto, ako na to reaguje Afrika, veľmi dobre. Včera som bola v New Yorku na zasadnutí Bezpečnostnej rady a tam africké, latinskoamerické krajiny povedali, že toto je tá správna cesta pretože konečne neinvestujete iba do rozvoja, čo samo o sebe je správne a na čo som hrdá, pretože Európska únia je celosvetovo prvo, prvým donorom, na prvom mieste. A takisto je na prvom mieste, pokiaľ ide o pomoc pre Afriku. 68 eh, miliard eur v roku 2015, vyše 20 miliard išlo do Afriky a tak to, tomu bude aj v budúcnosti. Na to som hrdá, to je správne. Ale máme tu ďalšiu vec. Prosím, choďte do Etiópie a porozprávajte sa so ženami, ktoré sa dobrovoľne vrátili nie z Európy, ale zo zálivu, kde pracovali ako otrokyne my podporujeme projekty Medzinárodnej organizácie práce na znovu začlenenie týchto žien do trhu práce. Choďte tam, vypočujte si ich príbehy. E, to sú ženy, ktoré... My, my tam chránime ich práva, ich životy. Hovorte s mladými dievčatami v Nigerii, ktoré v Európe pracujú ako sexuálne otrokynie ale my v Nigerii e, e, nechránime, e, my, my nechránime životy ľudí len tým, že ich zachraňujeme pred utopením, ale musíme ich chrániť v ich vlastnej krajine. Chodte do Lampeduzy, na Lampeduzu a vypočujte si príbehy ľudí, ktorí prežili stroskotanie na mori. Bol pred niekoľkými mesiacmi v Európskom parlamente v Bruseli premietnutý film na túto tému. Títo ľudia od samotného začiatku e, sú premenení na otrokov, sú e, zatvorení v zatvorení v, vo väzniciach v Líbii, sú zatvorení aj v lodiach, e, ktorými sa snažia ujsť. Je teda potrebné chrániť ich životy. Máme za to zodpovednosť. Robíme tak v súčinnosti s medzinárodnými organizáciami, ako je ILO a UNHCR. Takže o čom hovorím? To je tvorba pracovných príležitostí pre africké ženy, pre africkú mládež. Choďte do Agadišu. E, to, to je mesto, ktoré žilo cestovného ruchu, skôr než e, sa to znemožnilo vzhľadom na bezpečnostnú situáciu. E, e, takisto treba pracovať na vzdelávaní, na sociálnom rozvoji, na ľudských právach a na ochrane ľudí. O tom tu hovoríme. Stačí to? Nie ale ak nezačneme e, konať, robiť veci správne, e, o 10 rokov tí ľudia, ktorí prídu po nás, budú musieť riešiť presne tie isté veci. A tí ľudia, ktorí sa museli rozhodovať, ako postupovať pred desiatimi rokmi, takisto stáli pred e, podobnou voľbou. Takže e, chcem zdôrazniť, že táto, tento návrh nezmení situáciu veľmi rýchlo, ale je základom pre novú politiku. My by sme nemali našim ľuďom predávať ilúzie ale existujú niektoré dobré veci, ktoré by sme mali konzistentne v partnerstve neprestane robiť a je potrebné začať. Čiže to my dnes navrhujeme. Ide to ruka v ruke s otvorením regulárnych kanálov pre migráciu. A takisto je to prepojené na nutnosť e, koherentného postupu členských štátov, ako aj ďalších aktérov vo svete od Ázie po Latinskú Ameriku, Severnú Ameriku, medzinárodné organizácie, systém OSN a afrických partnerov pretože jediná vec, ktorú zmení Afriku, nie je e, náš pakt, ale to je líderstvo v samotnej Afrike. A verte mi, že tu postupujeme veľmi priamo čiaro, pretože neexistuje žiadny iný spôsob zmeny africkej spoločnosti. Áno, investície to je jedna vec, ale zároveň treba vytvoriť podmienky, aby tie investície e, priniesli aj ovocie. A ak chcete v cestovať z jedného afrického hlavného mesta do iného hlavného mesta v Afrike, musíte prestupovať na letisku v Európe. E, takže musíme robiť investície, ktoré sú dobré pre africké štáty a ich obyvateľov. Je možné dosiahnuť situáciu typu výhra-výhra. Niektorí z vás hovorili, že keď sa e, znížili toky takmer na nulu z východu, boli sme svedkami posilnenia tokov z juhu ale pokiaľ ide o národnosť týchto e, ľudí, ten, e, tá situácia je úplne iná, pretože minulý rok sme boli svedkami predovšetkým prílevu e, Sýrčanov. Dnes tomu tak nie je. Došlo k posunu a dôvodom je to, že Afrika je mladá, chudobná a čeli dramatickým účenkom klimatických zmien. Preto musíme E, vybudovať dlhodobú strategickú perspektívu na to, aby sme to zmenili. E, Ďakujem pekne, pán komis- pani komisárka. Teraz za Európsku komisiu pán podpredseda pán Timmermans má slovo. Ďakujem niekoľko slov k tomu, čo povedala naša vysoká predstaviteľka pani Mogherini. Je to moje hlboké presvedčenie, že jediný spôsob, ako sa nám podarí udržať humánnu politiku pre utečencov, ktorá bude postavená na základných hodnotách len vtedy, keď budeme jasne rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí si zaslúžia e, medzinárodnú ochranu a ľuďmi, ktorí prichádzajú do Európy, pretože tu vidia ekonomickú príležitosť. Príliš veľa a prečasto, a počuli sme to dnes aj opäť, ľudia sa tvária, ako by každý, kto prichádza do Európy, e, sa snaží, je, je ekonomickým migrantom. Toto je vlastne e, lacný spôsob, ako sa zbavíte vašej morálnej a právnej zodpovednosti voči ľuďom, ktorí si zaslúžia medzinárodnú ochranu. Avšak je to možné, pretože doteraz sme neboli dostatočne dobrí, aby sme to dokázali rozlišovať eh, medzi tými, ktorí si zaslúžia ochranu a tými, ktorí nie. Prečo? Pretože pre, pri mnoho rokov Taliansko a Grécko boli ponechané sami na pospas s týmto problémom a x krát žiadali európske riešenie a jedinú odpoveď, ktorú dostali od ostatnej časti Európy, nie je to náš problém, starajte sa vy je to váš problém a teraz musíme to riešiť a jediný e, udržateľný spôsob, ako to urobíme, je európskym spôsobom. A my to tu dokážeme mať paneurópsku podporu pre humánnu tečenickú politiku, keď vyriešime otázku ekonomickej migrácie udržateľným spôsobom. A Dohoda s africkými krajinami to je jedna z častí tohto riešenia a preto aj vášnivo verím v túto cestu vpred. Nikoho som nepočul, ktorý to kritizuje, že by prišiel s nejakým lepším nápadom. Ak máte lepší nápad, tak nám povedzte. Ale povedať jednoducho, že všetkých do Európy pustíte, to je najkračšia cesta k skončeniu našej humanitárnej politiky do politiky prijímania utečencov v Európe a najjednoduchší či spôsob dať populistom príležitosť povedať, že každý, kto sem príde, je oportunista, ktorý len hľadá lepšiu budúcnosť na náš úkor. Povedzte to rodine, ktorá uteká z raka alebo zalepá eh, pred eh, eh, bombami, povedzte im, že sú to ekonomickí migranti. Je to naozaj škandál. Tak preto veríme, že súčasťou dlhodobej úplnej pristiavaleckej politiky musíme byť schopní, že vieme vrátiť ľudí späť do miesta pôvodu, ak nemajú právo na medzinárodnú ochranu. A čo ešte dôležitejšie, že vytvárame príležitosti v afrických krajinách tak, aby E, sa ekonomický rad raz nestratil vo vreckách panovníkov, tak, aby sa každý mohol vrátiť späť domov vo svojej krajiny pôvodu. Toto musíme urobiť a isté to sa neudeje samé. Na to potrebujeme členské štáty, aby prispeli. A jediným problémom, čo tu je, je nedostatok peňazí a vyžaduje si to len koordináciu úsilia a aby všetkých 28 konalo rovnako s európskymi inštitúciami, aby všetci konali v rovnakom duchu a namiesto toho, aby neuplatňovali svoje jednotlivé postupy, často postkoloniálne nápady, ako máme riešiť vzťahy s Afrikou. A napokon, pán predseda, Nesmieme nikdy zabudnúť na to, že hovoríme tu o ľuďoch, o ľudských bytostiach. To nie sú čísla alebo predmety. To sú ľudia, ktoré majú sny ako vy či ja a ktorí chcú lepší život pre seba, pre svoje deti, ktorí nechcú byť zabudnutí bohatšou časťou sveta. Mal som minulý týždeň zaujímavú skúsenosť z e, zo Švedska e, zážitok. To je krajina, ktorá zobrala najviac Eh, utečencov pre, na, eh, na, na, na obyvateľa než ktokoľvek. 160 tisíc a teraz, keď už máme dojem, že sa nám podarí dostať to pod eh, kontrolu, tak sa teraz väčšina švedskej spoločnosti preklápa mm, firmy ponúkajú tisícky e, miest, školy, vy, e, ponúkajú miesta na vzdelávanie, komunity, vítajú nových občanov. A dúfam, že na budúci týždeň na európskych Sotomskom e, pohári uvidíme Zlatá Baganovič, ktorý odišiel pred juhoslanskou vojnou a teraz je hrdý Švéd a Švédsko je na ňo veľmi hrdé. Uvidíme, koľko ďalších Zlatanov budeme mať za 20 rokov od dneska vo Švédsku.